Bonjour à tous. Good morning. Dobré ráno. Posadte sa. Začneme s našim dnešným stretnutím výboru LIBE a privítame ministra spravodlivosti španielskej vlády, a on nám osvetlí priority španielského predsedníctva v oblasti spravodlivosti. A potom budeme s vami o tom diskutovať, ale skôr než začneme, ešte v súvislosti s bodom, o ktorom sme diskutovali včera na schôdzi koordinátorov, a síce o prideľovaní jednej správy alebo jednej témy a síce SWIFTu, aby sme vyjadrili stanovisko socialistickej skupiny, pokiaľ ide o pridelenie tejto témy, tak slova sa ujme King Agents. Short... Ďakujem veľmi pekne, len krátko. Mali sme dlhú diskusiu včera o spravodajcovi pre SWIFT a o prioritách SAD skupiny, pokiaľ ide o ochranný príkaz. A teraz sme sa rozhodli, respektíve skupina eh, SAD sa rozhodla stiahnuť eh, svoju požiadavku na SWIFT, pretože našou prioritou je ochranný príkaz a naozaj eh, to radi prenecháme ALDE, ako sme včera diskutovali. Ďakujem veľmi pekne. Thank you, Mrs. Guns. Pekne, pani Gens. Entonces, Budeme takto postupovať a zároveň otvoríme prvý bod dnešného programu a síce vysvetlenie priorit ministra spravodlivosti španielského predsedníctva vystúpi počas 15 minút a potom ako včera urobíme prvé kolo otázok jeden koordinátor za každú politickú skupinu a potom otvorené kolo pre poslancov, ktorí chcú položiť otázky pánovi ministrovi. Nech sa páči, máte slovo. Pán predseda, dámy a páni poslanci, prajem vám všetkým dobrý deň. Vystupujem tu, aby som osvetlil pôsobenie španielského predsedníctva v oblasti spravodlivosti. A robím to s presvedčením, ale zároveň aj s myšlienkou, že toto všetko bude veľmi dôležité vzhľadom na to, že vystupujem v deň, kedy si pripomíname obete holokaustu. Nastupujeme predsedníctvo v období veľmi hlbokých zmien, v období, kedy vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, keď vstúpuje do platnosti nový scenár, ktorý nás núti pracovať e, intenzívnejšie prehľadaní nových e, cieľov a záväzkov v prospech občanov. A ja vás uistujem, že v španielskom predsedníctve nájdete vždy otvoreného partnera pre dialog a spoluprácu. Naše predsedníctvo navyše prebieha v období, kedy e, začína nové volebné obdobie parlamentu a vzniká nová komisia. Nové časy, nové pracovné postupy, nový inštitucionálny rámec. A to nie len pod vplyvom Lisabonskej zmluvy, ale aj pod vplyvom toho, že musíme rozvíjať 5-ročný program 2010-2014 pre priestor spravodlivosti, bezpečnosti a slobody, ktorý poznáme ako štokholmský program. Chceme zachovať potrebnú kontinuitu a preto sme zrealizovali veľmi podrobnú prácu, prípravné práce s našimi belgickými a maďarskými kolegami v rámci TRIA. Nachádzame sa vo veľmi zložitom kontexte v ktorom sú rovnako dôležité výsledky, ako aj postupy a spôsoby, ako tieto výsledky dosiahneme. Želáme si v prvom rade, aby nová Európska komisia nemeškala s návrhom nových legislatívnych návrhov, ktoré sa budú venovať témam, ktoré neboli formálne schválené počas posledných alebo počas platných zmluv Navyše na základe čiastočných alebo všeobecných dohôd by sme chceli v rade dosiahnuť pokrok, čo by umožnilo využiť už zrealizovanú prácu a zabrániť predovšetkým tomu, aby Lisabon nebol e, zbytočnou prekážkou pre veľmi významné body a témy, a ktoré navyše majú široký konsenzus. Hovorím napríklad o preklade a tlmočení pri, e, v procesnom práve, reformy v oblasti obchodu s ľudskými bytostiami alebo v zneužívaní mladistvých a detská pornografia. Čím skôr by sme chceli mať aj návrh k európskemu PNR. Túto tému veľmi dobre poznáme, poznáme aj pochybnosti, ktoré vyjadril v minulosti EP, hlavne pokiaľ ide o proporčnosť týchto informácií a mm, EÚ. Ak Európska komisia predloží tento návrh, rada na ňom už intenzívne pracovala, tak sme si vedomi toho, že potrebuje náj, potrebujeme nájsť konsenzus aj v parlamente. Potrebujeme nájsť nevyhnutnú rovnováhu medzi potrebami bezpečnosti, ktoré existujú a ktoré môžu odôvodniť toto opatrenie, ale zároveň aj potrebami ochrany osobných údajov. Je to právo, ktoré je z verby zakotvené v charte základných ľudských práv a je rovnakým spôsobom táto charta záväzná rovnako ako ostatné právne akty. To všetko bude vyžadovať viacej dialogu a viacej intenzívnej práce, ale to pre nás nikdy nebude problém. budeme všetky tieto iniciatívy, ktoré boli rozbehnuté, rozvíjať. A tu by som zdôraznil napríklad harmonizáciu našich legislatív v oblasti práv a procesných záruk v trestnom konaní. Impuls z posledných, z posledných týždňov minulého roka umožnil schváliť cestovnú mapu, ktorú všetci poznáte, a bol to veľmi významný krok, ktorý musíme využiť. Trio predsedníctiev a predovšetkým španielské predsedníctvo máme záujem na tom, aby sme mm, dosiahli čo najrýchlejšiu materializáciu tejto témy, pretože si myslíme, že to nám umožní posilniť vzájomnú dôveru medzi súdnymi a policajnými orgánmi členských štátov a dosiahnuť takto lepšiu a efektívnejšiu aplikáciu nástrojov policajnej spolupráce, ktorá už existuje v tomto priestore spravodlivosti a bezpečnosti a slobody. Prvé opatrenie, pokiaľ ide o právo na tlmočenie a preklad v trestných konaniach, to sa znovu oživilo v rámci iniciatív členských štátov, a vychádzalo sa z politickej dohody, ktorá sa uzovrala v oktobri 2009 v Rade. Podľa nás je realizovateľné dosiahnuť dohodu v prvom čítaní v parlamente v tomto legislatívnom akte a takto e, by to bolo prvé opatrenie prijaté bežným legislatívnym postupom v rámci trestnej a policajnej spolupráce. Budeme na tom maximálne pracovať, pretože sme presvedčení, že Skoré a uspokojivé dohody budú najlepším štartom, aby sme mohli pokračovať v tejto cestovnej mape. V tomto zmysle španielské predsedníctvo bude nástojiť pred komisiou na tom, aby e, otázky informácie zadržaného a tento dokument súvisiaci s touto témou vznikol ešte tento polrok. Lisabonská zmluva posilňuje logiku hodnotenia politik v tomto priestore slobody, bezpečnosti a tak ďalej. Myslíme si ale, tak ako to naznačil neformálny summit v Tolede, že toto hodnotenie by nemalo byť cieľom legislatívnej paralýzy ani dôvodom na duplikáciu niečoho, čo už realizujú iné inštancie ako komisia, pokiaľ ide o účinnosť a podobne a tiež sa to nesmie zmeniť len na obyčajné poukazovanie na určité nedostatky, čo by mohlo spustiť kontraproduktívne dôsledky. Pán predseda, dámy a páni, jedným zo signálov alebo znakom identity Španielska bolo to, že sme silne zaviazaní v tom, alebo sa cítime povinovatí e, eh, pracovať v prospech všetkých európskych občanov. Preto naše predsedníctvo sa rozhodlo podnecovať všetky iniciatívy, ktoré budú mať tento cieľ a budeme podporovať celý potenciál, ktorý vyplýva z Lisabonu a zo štokholmského programu. Naše hlavné línie sú nasledujúce. Poprvé, posilniť ochranu základných práv a rozšíriť možnosti, aby európsky občania mohli vykonávať alebo mohli mať aplikované svoje práva bez toho, že by boli nejakým spôsobom zamedzované v ich trestných eh, poriadkoch eh, podporovať rozvoj eh, súdnej správy na európskej úrovni, tiež posilniť a zdokonaliť nástroji boja proti zločinu, terorizmu a organizovanému zločinu, ale vždy za potrebných právnych záruk a dosiahnuť pokrok e, v súdnej spolupráci s tretími krajinami a sústredíme sa na tieto úlohy. Popr- na jednej strane schváliť akčný plán štogomského programu na to potrebujeme čím skôr harmonogram, ktorý stanoví dátumy pre jednotlivé legislatívne a nelegislatívne návrhy na, obdobia, na obdobie 2010 až 2014. Budeme vychádzať z návrhu komisie. So službami komisie sme už v kontakte a samozrejme ako ináč budeme veľmi pozorne sledovať aj stanoviska členských štátov. Hlavným cieľom pre nás všetkých je vytvoriť dokument, ktorý bude stanovovať náročné ciele, pokiaľ ide o práva a slobody občanov, ale zároveň realizovateľné v tomto čase. Po druhé, zdokonalíme ochranu základných práv prostredníctvom pristúpenia EÚ k rímskemu dohovoru z roku 1950, ako je to v článku 6.2 novej zmluvy. Chceme splniť tento, túto legálnu podmienku čím skôr a pracujeme na tom, aby sme mali rokovací mandát, aby sme túto dohodu mohli uzavrieť s Radou Európy. A rozhodne chceme podnietiť tento proces a preto sme zorganizovali seminár 2. až 3. februára za účasti predstaviteľov EÚ a Rady Európy. A tento seminár nám umožní jasniť, vyjasniť naše stanoviská pre túto tému, ktorá má veľké technické zložitosti. Na to vypracujeme nástroje, ktoré uľahčia rozšírenie princípu vzájomného uznávania, predovšetkým v súdnej spolupráci v trestných otázkach. Jednou z hlavných priorít v zmysle štokholmského programu je venovať pozornosť právnej a súdnej spolupráci mm, obetiam trestných, člen, trestných činov. Tieto obete na ne sa veľmi často zabúda a my chceme posilniť ich e, ochranu a právnu asistenciu. V Európe už v tejto oblasti spolupracujeme, ale takmer vždy z tej perspektívy toho delikventa, pokiaľ ide o extradície, o európsky zatýkač a tak ďalej, ale je potrebné Eh, sa zamerať aj na obete trestných členov, členov v tejto spolupráci. Práve sa konal v Madride seminár k tejto téme a s radou sme o tom diskutovali aj v Tolede. Takto sme chceli podnietiť vznik globálneho nástroja pre obete ktorý by posilnil súčasný štatút, aj súčasný európsky právny štatút a zároveň ktorý by vylepšil kompenzačné mechanizmy, ktoré doteraz existujú. Mysliac na obete a vzhľadom na iniciatívu, ktorú zmluva udeluje členským štátom, sme predložili spolu s ďalšími 11 partnermi návrh, aby sme rozšírili na celé územie EÚ účinnosť rozsudkov prijatých jedným orgánom a určeným na ochranu obetí. Už známy eurozatýkač zatýkač alebo príkaz na ochranu chceme obraňovať obete v celom európskom priestore a predovšetkým chceme odpovedať na požiadavky obetí násilia proti ženám e, v celej EÚ. Vytvorili sme tento nový nástroj ako opatrenie na vzájomné uznávanie, aby sme uznali efektívnosť opatrení v prospech obete, ktorá sa cíti ohrozená aj v širšom rámci, než v rámci trestných orgánov svojho štátu. Toto opatrenie hlboko vychádza z pocitov európskych občanov a ja dúfam, že táto iniciatíva získa vašu podporu. Sme za to, aby sme posilnili aplikáciu vzájomného uznávania rozsudkov, pokiaľ ide o dôkazné právo a dôkazy a to prostredníctvom e, Európskeho vyšetrovacieho príkazu, ktorý by v súčasnosti mm, mm, nahradil ten súčasný existujúci postup. Chceme byť ambicioznejší, chceme sa vyhnúť princípu dvojakého, dvojakej inkriminácie a chceme ísť jednoduchšími postupmi, ktoré by stanovili časový limit, ktorý bude dostatočne krátky, pokiaľ ide o vykonávanie rozsudku a tohto postupu. Chceme tiež spustiť reformu dohody pre spoločné vyšetrovacie týmy. Chceme podporiť a využívať tie najlepšie skúsenosti, ktoré sme získali za posledné roky. Ďalšia priorita, ktorú by som rád spomenul, je využívanie informačných a komunikačných technológií v súdnej správe. Španielské predsedníctvo dúfa, že otvorí Európsky e, portál elektronickej spravodlivosti. Je to veľmi mohutný nástroj, ktorý pomôže európskym občanom, ale zároveň umožní vylepšiť postupy vzdelávania zamestnancov spravodlivosti. Pán predseda, dámy a páni, Lisabonská zmluva uvažuje aj o veľmi zaujímavom koncepte alebo inštitúte a to je Európ- Úrad Európskeho prokurátora. Hoci to môže vyzerať paradoxne, táto rozprava nie je ešte uzavretá o konkrétnych bodoch. A sú tu aj rôzne vízie o tom, ako by mal tento úrad vyzerať. Podľa štok- štokholmský program Expressis Verbis spomína tento úrad a za nášho predsedníctva chceme urobiť prvú úvahu a výmenu názorov o tejto novej inštitucionálnej figure. A na záver vonkajšia dimenzia našich politík nadobudla bez pochyby špecifický význam v globalizovanom svete. V oblasti spravodlivosti EÚ sa musí snažiť e, o to, aby podporovala právny štát, aby podporovala ľudské práva, aby bojovalo proti korupcii, aby podporovala stabilitu a bezpečnosť a prečo nie aj dosiahli sme, aby naše systémy boli dostatočne spravodlivé, aby sme podporovali obchod, výskum a vývoj, ktoré sú kľúčovými pre ekonomický rozvoj. My budeme takúto súdnu spoluprácu s tretími krajinami podporovať a urobíme to v zmysle vonkajšej agendy EÚ. Budeme venovať pozornosť transatlantickému programu kde otázky bezpečnosti a spravodlivosti sú veľmi dôležité, hlavne v aktualite a v súčasnosti. S príchodom Obamovej administratívy prichádza nový bod a zlom v našich vzťahoch, ktorý by sme mali využiť. A navyše nezabúdajme, že e, v Španielsku sa v apríli zorganizuje ministerské stretnutie a v maji tiež summit EU-USA. Vychádzame z toho aj z, z Washingtonského stretnutia z októbra a zo spoločného komunike o usmerneniach v oblasti spravodlivosti a bezpečnosti na budúcich 5 rokov. A tiež vychádzame z procesu ratifikácie um, extradičných dohod medzi USA a EÚ tomto kontexte intenzívnej spolupráce by bolo dobré, aby sme mali mandát, ktorý by nám umožnil začať rokovania, aby sme preštudovali možnosť budúcej globálnej alebo všeobecnej dohody o výmene informácií pre policajné účely a zároveň by sme mali zaručiť dostatočnú úroveň ochrany osobných údajov, tak ako to vyžaduje článok 8 charty Vieme, že je to veľmi citlivá téma, veľmi zložitá, ale sme presvedčení, že je vhodné a je možné posilniť bezpečnostné mechanizmy a zároveň neohrozovať základné práva a slobody európskych občanov. Toto presvedčenie zdieľajú aj naši e, severoamerickí priatelia, ako som mal príležitosť vidieť v stretnutí, na stretnutí s generálnym prokurátorom pánom Holderom ako aj s, so sekretárkou pre vnútornú bezpečnosť pani Napoletano minulý týždeň v Tolede. Tiež nás znepokojuje dohoda o financovaní terorizmu. Španielsko bohužiaľ vie veľmi dobre, čo to terorizmus znamená a preto, aby sme na tomto fronte neukazovali žiadne chyby, je potrebné, aby EP podporil provizórnu 9-mesačnú dohodu. Počas tohto obdobia budeme spolu veľmi úzko spolupracovať a budeme sa snažiť nájsť alternatívy medzi parlamentom a radou, aby sme mohli vyriešiť existujúce názorové rozdiely. Tiež očakávame vyjadrenie Európskeho parlamentu k dohodám PNR s USA a s Austráliou ako aj vyjadrenie k ostatným medzinárodným dohodám, ktoré sú niektoré z nich veľmi dôležité a ktoré ešte zatiaľ neboli uzavreté teda do vstupu v platnosti Lisabonu. Tiež uvažujeme o organizovaní ministerských schôdzí spravodlivosti a vnútra s Ruskom a s Ukrajinou a chceme dosiahnuť e, zvyšenú spoluprácu, policajnú spoluprácu v občianských a trestných otázkach s týmito krajinami. A na záver, toto sú hlavné línie španielského predsedníctva, ktoré som vám stručne predniesol. S Belgickom a Maďarskom sme pripravili akčný program v kontekste veľmi hlbokých zmien Dúfame, že sme e, správne tieto nové metódy a postupy stanovili a chceme od prvého dňa nastoliť príkladnú spoluprácu s parlamentom aj s komisiou, pretože sme presvedčení, že toto je najlepší spôsob, ako môžeme ďalej budovať Európu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán minister. Ako sme už e, povedali, teraz e, teda budú nasledovať otázky a odpovede. Každý poslanec má dve minúty e, na otázku, potom dve minúty svoje na odpoveď. Najprv vystúpia koordinátori jednotlivých politických skupín, ktoré sú zastúpené na našom výbore. A potom neskôr bude druhé kolo týchto otázok a v ňom sa už e, vyjadri čo najväčší e, možný počet aj ostatných poslancov a poslanky, ktorí sa prihlásia. Najprv za skupinu ľudovcov, pán Busutil, nech sa páči. Yes, thank you, Mr. Ďakujem pekne, pán predseda. E, dobrý deň, vážený pán minister, a ďakujeme za vašu prezentáciu. Pán minister, včera sme stretli dvoch vašich kolegov tu na tomto výbore a mali sme hlbokú výmenu názorov s nimi, samozrejme z času na čas. Tá podstatná záležitosť, ktorá sa týka dohody SWIFTu, tá sa objavila aj počas eh, včerajšieho zasadnutia. A nám bolo povedané, že by sme mali nasmerovať eh, tie diela smerom na vás, tak povediac. Takže dnes eh, ráno sa tešíme na to, že bude prebiehať diskusia s vami v tejto veci a ja priamo prejdem k tejto téme a som si istý, že aj iní kolegovia sa veľmi radi pripoja ako viete, pán minister, dohoda o financovaní terorizmu, respektíve programu o vysledovaní financovania terorizmu e, nám e, bola len tento týždeň posunutá a sme, očakáva sa od nás rozhodnutie. Pokiaľ viete o tom, ak, aký je ten postup, tak Európsky parlament je mimoriadne rozrušený, pokiaľ ide o spôsob, ako s ním bolo nakladané z pohľadu rady v tejto veci. Najskôr bolo prijaté rozhodnutie predvečer vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy, čo nebol naozaj prístup, ktorý by, si, e, ktorý by parlament oceňoval. A potom trvalo niekoľko týždňov na to, aby samotná dohoda bola postúpená nám, ktorá nám reálne došla až tento týždeň. A teraz e, nás žiadate o to, aby sme odobrili túto dohodu. Pokiaľ ide o procedurálne otázky, tak sme naozaj hlboko sklamaní, do spôsobu, ako rada pristupuje k Európskemu parlamentu, o to viac e, vo svetle nedávno, nedávno vstúpenia do platnosti, nedávno vstúpenia do platnosti Lisabonskej zmluvy. Samozrejme, pokiaľ ide o tú podstatu, my si svoju úlohu splníme, veľmi sa budeme teda podrobne zaoberať touto dohodou, takisto budeme konzultovať mnohé strany vo veci tejto dohody a budeme to overovať ešte na pozadí uznesenia Európskeho parlamentu, ktoré bolo prijaté minulý september. Moja otázka smerom na vás. Aká je reakcia, pokiaľ ide o naše stiažnosti na spôsob, akým rada pristupovala k Európskemu parlamentu a aký je váš názor na túto dohodu, keď to porovnáme s uznesením, ktoré prijal minulý september parlament. Ďakujem. Ďakujem. Za socialistov, pani Jans. Pardon, Eh, dohodli sme sa na tom, že toto bude eh, prvé eh, kolo, otázka a potom hneď odpoveď, čiže teraz pán minister dostane priestor na odpoveď. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán Busutil, ja veľmi rád zodpoviem vašu otázku na sklade tých informácií, ktoré mám k dispozícii 30.11., kedy E, vlastne sme prijali e, tento dokument, e, bol lehotný, bol, bol teda limitný dátum, alebo bola to, bola to lehota, ktorú sme museli dodržať kvôli podniku, ktorý vlastne tieto údaje spravuje a my sme vlastne museli tento dokument prijať predtým, ako vstúpi Lisabonská zmluva do platnosti, aby sme mohli e, garantovať e, bezpečnosť všetkých ľudí a dúfali sme, že Európsky parlament, ktorý samozrejme má konečné slovo, potom príjme, e, príjme dané rozhodnutie. To bol hlavný dôvod. Takže 30.11. sa vlastne končil Ehm, základ pre naše rokovania, bolo to, bolo to naša lehota, preto sme k tomu dňu práve museli nejaké rozhodnutie zo strany rady prijať. Máte pravdu, že všetky postupy majú isté ehm, možno komplikácie, keď prvýkrát ehm, vlastne sa využívajú, aj teraz sa to možno stalo, ak to pre vás predstavovalo nejaký problém, tak sa ospravedlňujem, ale my sme eh, hneď od začiatku chceli eh, spraviť všetko preto, aby E, daný dokument bol hneď k dispozícii e, poslancom Európskeho parlamentu, takisto sme rokovali e, o tom, pamätať treba na to, že je to bilaterálna dohoda medzi EU a USA, ale napriek tomu sme sa snažili veľmi o to, aby táto časť, tá vyhradená časť tohto, tejto dohody, aby bola uverejnená napriek tomu, že teda takto. Pokiaľ ide o túto špecifickú normu v oblasti európskeho e, práva, chceme mať do budúcna prístup k týmto informáciám. Ďakujeme pekne. Teraz e, za socialistov, pani Götz. Ďakujem pekne. a Takisto by som chcela privítať e, pána ministra, poďakovať mu za to, čo už povedal. Myslím si, že španské predsedníctvo určite bude e, vzorové, pokiaľ ide o fungovanie tria, ktoré e, Lisabonská zmluva zaviedla. Pre nás je veľmi dôležité vypočuť si, alebo bolo dôležité vypočuť si e, to odhodlanie pána ministra v tejto veci. Pokiaľ ide o SWIFT, je to jedna z hlavných tém, ktoré sa nás týkajú a je pravda, že v posledných e, dňoch je to práve téma, ktorú sme najčastejšie aj preberali. Mám teda dve otázky. Pán minister hovoril na jednej strane o ochrane e, mladistvých a hovoril o plánoch predsedníctva Španielska v tejto oblasti. Ja by som sa chcela spýtať, či by mohol spomenúť aj konkrétne detaily, čo presne chce španské predsedníctvo urobiť pre ochranu e, mladistvých, ako chce bojovať proti obchode, e, proti obchodu s ľuďmi a proti zneužívaniu, sexuálnemu zneužívaniu mladistvých. A potom druhá vec, to je tá horizontálna smernica, ktorá už e, dlho na rade vlastne je, ako s tým chcete naložiť a akým spôsobom mm, si predstavujete lehoty. Nech sa páči, pán minister. Ďakujem. E, pani Gönc, za vaše otázky. Ja môžem potvrdiť našu, naše odhodlenie veľmi úzko spolupracovať jednak s ostatnými dvoma krajinami v našom trio, takisto aj s parlamentom. Pokiaľ ide o, ide o tie otázky, ktoré ste e, spomenuli, sú veľmi dôležité pre našich občanov, takisto aj pre politiku spravodlivosti v Európe. Poprvé, e, obchod s ľuďmi. E, tam existuje už práca, ktorá dosť pokročila. Hovoríme tam o širokých politikách v rámci rady a čakáme na návrh e, komisie, ktorý dúfam e, bude predložený čo možno najskôr. Ešte niektoré veci treba mm, dojasniť, pokiaľ ide o tresty, ktoré môžu e, padnúť za takéto trestné činy, keďže e, máme v jednotlivých členských štátoch iné prístupy k takýmto trestným činom, ale napriek tomu sme presvedčení, že e, táto dohoda je možná, že existuje istý spoločný e, istý spoločný záujem a že akokoľvek, e, teda okamžite potom, ako e, komisia nám predloží tento dokument, tak budeme na tom pracovať na rade. A potom, pokiaľ ide tú druhú tému, teda ochrana, ochrana mm, respektíve boj proti detskej pornografii, to je takisto veľmi dôležitá téma, tiež sa jej momentálne komisia venuje. Od komisii chceme, aby nám takisto čo možno najskôr predložila e, dané texty, aby my sme na rade mohli E, dané e, predpisy prejať ako smernice. A myslíme si, že to sú predpisy, ktoré najvyššie budú mať novú perspektívu, pretože v ich prípade možno poprvýkrát sa e, mieša vízia zo strany teda represie e, alebo trestu e, danému zločincovi, ale zároveň aj je tam e, otázka ochrany obeti. A to je presne, presne tá vec, ktorú, ktorým, ten smer, ktorým by sme chceli ísť v oblasti ústavnej, teda pardon, súdnej spolupráce v Európe. Ďakujem pekne teraz e, Sofín Dveld za liberálov. Um... Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pán minister za váš úvod. Naozaj by som chcela zopakovať e, to, čo povedal môj kolega Busutil a chcela by som ešte doplniť, že nie je to len parlament, e, ku ktorému zle rada pristupuje, ale keď si to aplikujeme aj ďalej, tak takisto k európskym občanom. Európsky parlament bol vždy veľmi ústretový a vždy prebral svoju zodpovednosť v týchto záležitostiach ak teraz sa e, nachádzame v istej nedobrej situácii, tak tá situácia nie je spôsobená parlamentom, ale radou. Európsky parlament predložil viacero podmienok, e, k, pokiaľ ide o hlasovanie, ktoré sa uskutoční o dva týždne k SWIFTu, a síce získať prístup ku všetkým relevantným informáciám, pretože Európsky parlament musí mať možnosť urobiť e, tú analýzu zo svojej strany a musí vykonať ten dohľad a musí mať prístup ku všetkým prvkom. V tejto súvislosti by som povedal, že stanovisko právnej služby e, rady, e, v ktorom sa zdá sú proti e, dohode, respektíve právnemu základu, z ktorého vychádza dohoda. Toto stanovisko je podstatné z pohľadu našich rokovaní, avšak rada nám zamietla prístup k tomuto dokumentu a pre vašu informáciu ja som tento prípad posunula, alebo predložila Európskom súdnemu dvoru a chcela by som zdôrazniť, e, že nebolo to jednomyselné odopretie prístupu k tomuto dokumentu zo strany rady, pretože niektoré krajiny boli za. Pokiaľ ide o PNR, ja by som sa chcela spýtať, kedy parlament dostane odpovede na svoje uznesenie k PNR, ktoré bolo schválené v novembri 2008. A ako posledná vec, naozaj veľmi vítam e, vaše vyjadrenia, pokiaľ ide o prípravu e, pristúpenia Európskej únie k Európskemu dohovoru o ľudských právach, ale chcela by som vedieť, aké je jej pozícia španielského predsedníctva k dvom krajinám, ktoré nielenže e, odmietajú aplikovať rozsudky súdneho e, dvoru v Štrasburgu, ale spochybňujú autoritu tohto e, súdu, teda Štrasburského, v čase, kedy sa chystáme pristúpiť k dohovoru o ľudských právach a ide tu o odluku cirkvi od štátu, ako pravdepodobne viete. Ďakujem, pán minister. Gracias. Ďakujem. kampane Inveld, pokiaľ ide o tému SWIFT, tam sú dva rozmery. Jednak e, je tam tá vecná stránka, teda akým spôsobom dať do istej rovnováhy bezpečnosť a ochranu osobných údajov. Je to pri tom situácia, kde terorizmus nie je iba nejaká teória, ale je to realita, ktorú naše krajiny, naše krajiny bohužiaľ dobre poznajú. A z hľadiska inštitucionálneho treba proste túto otázku vyriešiť. Podľa mňa rada mm, konala zodpovedným spôsobom, keď prijímala svoje rozhodnutia. Jednak sa e, predlžuje e, dočasná dohoda, ktorá už v minulosti fungovala, fungovala a e, o ktorej nám hovoria experti, môžeme sa k nej opäť vrátiť, môžeme ju prehodnotiť a myslíme si, že je efektívna v boji proti terorizmu. Toto rozhodnutie treba, bolo treba prijať k istej lehote pod istým e, právnym základom, ktorý v tom čase bol v dispozícii. Keby sme boli mali iný, to by bolo skvelé, ale nemali sme. A rozhodli sme e, predlžiť na 9 mesiacov túto dohodu, aby sme rešpektovali to, čo potom je v Lisabone napísané, pretože rozhodnutie, a to je to naozaj veľmi dôležité, otvára e, tému tak dôležitú pre našich občanov, pretože naozaj samozrejme ochrana súdnych údajov je dôležitá, ale takisto aj bezpečnosť je dôležitá. A proste eh, prebehnú isté štúdie, prebehnú isté diskusie a potom sa k tomu Európsky parlament eh, vyjadri. A kvôli tomu, kvôli tomu, to je ten hlavný dôvod, prečo sme takto eh, rozhodli. Chceme spolupracovať v boji proti terorizmu, chceme tento, tento mechanizmus predlžiť Eh, aby sme nevysielali taký signál, že nejakým spôsobom trošku sme dali pauzu v našom eh, boji proti terorizmu, ale pritom si samozrejme uvedomujeme, že toto rozhodnutie nie je definitívne a že nikdy nebude prijaté chrbtom k Európskemu parlamentu práve naopak. Teraz máme teda čas, máme tých 9 mesiacov a počas nich si môžeme spoločne premyslieť, čo si myslíme jednak o Swifte, ale takisto by bolo dobre, keby sme dostali eh, všeobecný mandát pre komisiu, pokiaľ ide o celkovú e, výmenu policajných informácií z USA, aby sme teda mali celkovú globálnu víziu e, tejto témy, tohto nášho odhľadania, ktorá musí existovať, pokiaľ ide aj o ochranu osobných údajov, ale netreba zabúdať, že e, aj bezpečnosť je základné ľudské právo. Takže takto vysvetľujem, prečo sme my prijali takéto rozhodnutie a je mi e, samozrejme e, ľúto, že možno, e, keďže sme prechádzali na Lisabonskú zmluvu, boli tu isté problémy s prechodom e, do Európskeho parlamentu. Nebolo to, e, že by sme to tak chceli, ale chceli sme proste vyriešiť istú situáciu a sme si dobre uvedomovali, že ide iba o prechodné obdobie a že v konečnom dôsledku, dôsledku posledné slovo samozrejme bude mať Európsky parlament, ako to aj má byť. Ja som položil veľmi konkrétnu otázku. Bude nám umožnený prístup k stanovisku právnej služby rady? Áno alebo nie? To je jednoduchá otázka. Existen existen una serie de normas sú isté normy, ktoré hovoria o prístupe k dokumentom právnej služby rady. Všetky rozhodnutia, ktoré doteraz boli e, prijaté, e, sú e, vykonané v súlade s právom EÚ, alebo prípadne ako je to posledná odpoveď naša odpoveď predsedu Rady EÚ, vždy vychádza z aplikácie práv Európskeho, Európskej únie. Všetky uznesenia, ktoré sme prijali, vyplývajú z právneho základu, ktorý je platný. <laughs> Ďakujem. Za zelených pán Romeva. Mm, Ďakujem. Chcem eh, najprv eh, privítať pána ministra medzi nami a pogratulovať mu. Eh, mám tri konkrétne otázky. Jednak je ten ochranný príkaz. Viem, že je to opatrenie, ktoré je veľmi dôležité. Viem, že isté krajiny ešte majú isté problémy v tejto veci. Chcem sa spýtať, ktoré sú to krajiny a ktoré sú to problémy. A čím teda budeme musieť bojovať v najbližšom čase? Druhá otázka prepačte, ale ten SWIFT je naďalej e, téma. Tá procedurálna stránka, to sme už prebrali, už to spomenuli kolegovia a ja to môžem iba podpísať, čo oni povedali. Ale ešte je tu druhá stránka, to je tá vecná. A tam sa chcem e, spýtať druhú vec, že okrem toho, čo povedala pani Indvel. Vy ste sa obrátili na súdny dvor, aby ste sa spýtali, čo si myslí on o obsahu tohto opatrenia. Myslím si, že naďalej sú tu isté otvorené otázky, mnohé otvorené otázky. Je to rozhodnutie, ktoré sa týka údajov, ktoré idú z Európy do USA, ale jednak nie je k tomu paralelná akcia zo strany USA, to poprvé. A po druhé, e, ide predsa o ochranu osobných údajov Takže aj z hľadiska samotných európskych zákonov možno niečo nie je v poriadku. Takže to je veľmi konkrétna otázka e, na vás v tejto oblasti. A tretia otázka, ktorú mám, tá sa týka e, osôb, e, ktoré prichádzajú k nám z Guantanama. Španielsko a niektoré ďalšie krajiny tieto osoby príjmajú, isté právne problémy s tým súvisia. Včera nie sme o tom nerozprávali, aj keď v parlamente sme už o tejto téme hovorili, E, a to dosť detailne v poslednom čase. Chceli by sme vedieť teda, ako táto otázka vyzerá, ako sa bude postupovať ďalej a či sa ráta aj s e, príjmom ďalších alebo s príjmom ďalších osob v rámci tohto režimu. Nech sa páči, pán minister. Áno, pokiaľ ide, ja teda ďakujem e, najprv za vaše otázky a pokiaľ ide o tú prvú otázku, ochranný príkaz, ako som už povedal, je mechanizmus vzájomného uznávania v zásade. Ehm, problémy vychádzajú z toho, že pokiaľ ide tie, o tie opatrenia ochrany ehm, obetí v jednotlivých členských štátoch, štátoch, tie sú odlišného charakteru. Niektoré krajiny, pokiaľ ide o domáce násilie, ehm, tam takéto opatrenia dáva občiansko právny súdca, niekde zase sú to trestnoprávni sudcovia, ktorí rozhodujú a v niektorých krajinách dokonca tieto opatrenia príjmajú aj správne orgány. Takže toto odlišná situácia, my chceme istým spôsobom harmonizovať e, e, túto rozmanitosť, ale myslíme si, že formula vzájomného uznávania nám e, umožňuje ísť práve týmto smerom. A to bol hlavný problém, s ktorým sme mm, museli trochu bojovať, ale opakujem, už máme podporu 12 členských štátov a myslíme si, že môžeme e, dosiahnuť pokrok v tomto nástroji, ktorý je veľmi užitočný pre európskych občanov a nejde iba o terorizmus, ale aj o boj proti e, rodovému násiliu, čo je takisto veľmi dôležitá téma pre všetkých Európanov. Ďalšia otázka. E, či sme teda prebrali niektoré správy so súdnym dvorom, respektíve tú tému SWIFT Odpoveď je nasledovná. Obdobie pre e, isté, isté prešetrenie, pre istú analýzu e, by malo začať až teraz a malo by začať e, hlavne zo strany Európskeho parlamentu. My sme prijali dočasné rozhodnutie, ktoré má isté časové obmedzenie a ktoré predlžuje systém, ktorý už existuje a ku ktorému boli dodané isté dodatočné záruky s jediným cieľom, a to síce vyhnúť sa Ehm, nejakému prerušeniu tohto bezpečnostného mechanizmu, ale zároveň sme si uvedomovali od začiatku, že je potrebné e, zistiť si, ako sa presne e, vyhodnotí tieto otázky zo strany právnych expertov, nielen policajných expertov, pokiaľ ide o, teda o efektívnosť tohto systému, ale aj pokiaľ ide o e, primeranosť tohto mechanizmu, pokiaľ ide o nejaké kontrolné stránky toho. A teraz máme 9 mesiacov na to, aby parlament Eh, analyzoval eh, toto eh, rozhodnutie a do budúca, do budúca prijal dobré rozhodnutie pre európskych občanov. A potom posledná otázka, to sú tí väzni z Guantanama. Ja chcem povedať, že okrem dohody medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ prevzať teda niektoré osoby z Guantanama, o tejto téme sme hovorili e, na rade ministrov vnútra. Ja nie som minister vnútra, takže nemám k tomu nejaké bližšie e, informácie, iba tie základné informácie, teda akým spôsobom sa budú integrovať e, tieto osoby. To už závisí od každej krajiny, v našom prípade od španielskej vlády. Ďakujem pekne za frakciu GUE, pani Veržat. Dve minúty. Nie som koordinátorkou, ale keďže koordinátor tu nie je, tak eh, sa vyslovím ja za GUE. Pán minister, vrátim sa tiež k otázke SWIFTu, pretože ospravňujem sa, ale vy robíte to isté ako švedské predsedníctvo. Vy len neodpovedáte. Nemôžete nám predsa povedať, že právo na bezpečnosť musí byť e, väčšie než na otázkou ochrany údajov. Už tri mesiace Európsky parlament neustále opakuje tie isté žiadosti. Tri mesiace, najprv švédske predsedníctvo, teraz španielské predsedníctvo, máme problémy stále s harmonogramom. To predsa nie je možné. Minulý týždeň v Štrásburgu sa nám hovorilo o problémoch s prekladom dva mesiace na preklad jednej dohody. No však e, z koho sa tu vlate vysmievate? Máme a chceme zrealizovať prvú skúsenosť, alebo je to prvý bod realizácie Lisabonu a pred tá, nie je možné, aby sa k parlamentu takto pristupovalo. To je nepriateľné. Všetci sme presvedčení a všetci sme aj počuli e, komisáru, pani e, Redingovú a Malostromovú, ktoré nám povedali, že e, ten prístup by nemal byť diferencovaný a rovnakým spôsobom treba pristupovať tak k otázke bezpečnosti, ako k otázke práv slobody. Ale už tri mesiace nám hovoria, áno, problémy s bezpečnosťou a tak ďalej, ale čo je s tými osobnými údajmi? Eh, hovoríte, že samozrejme, že budete brať do úvahy rozhodnutia parlamentu. My sme už prijali uznesenie, ale čo zatiaľ môžeme konštatovať, že žiadny prvok z nášho uznesenia nebol zachytený a sa neprijavil nejakým spôsobom v tom trojmesačnom procese a stále hovoríme o tom istom rozhodnutí. Hovoríte stále dokola harmonogram, harmonogram, ale ja presnejšie poviem, mohli by ste nám dať právnu, pre, právnickú presnú odpoveď, prečo bol takýto harmonogram, že 31. novembra bolo potrebné, aby rada prijala, roz, prijala rozhodnutie a nemohla počkať do 1. decembra. To je skutočne bizarné v každom prípade. Pán minister. Sí, Muchas gracias, Madame Berjat, por sus eh, palabras. Ďakujem za vaše slova. Ten prvý, ktorý má záujem na to, aby sme obraňovali osobné údaje a aby sme obraňovali článok 8 Charty základných ľudských práv, tak to som ja, ja ako minister spravodlivosti ale aby sme obraňovali základné práva a zároveň aby sme nepostihovali alebo neohrozovali bezpečnosť všetkých európskych občanov, musíme pracovať tak, aby sme našli spoločné alternatívy. A toto je to obdobie, ktoré sa teraz pre nás všetkých otvorilo. Obdobie, aby sme hovorili nielen o Swifte, ale aj aby sme hovorili o obrane, osobný, ochrane osobných údajov a o bezpečnosti vo veľa širšej perspektíve. PNR a výmena údajov. A to od nás vyžaduje, aby sme kontrastovali alebo porovnali dve veci. A v tom s vami absolútne súhlasím jednak účinnosť a proporčnosť tohto opatrenia. Akým spôsobom toto základné právo sa realizuje, teda ochrana osobných údajov európskych občanov, ale zároveň je veľmi dôležité vedieť, ako môžeme uchovať spoločné bezpečnostné politiky s niektorými štátmi, ako konkrétne s USA. Toto je kontext, v ktorom sa nachádzame. Rozhodnutia, ktoré sa prijali, sa robili preto, aby sme mohli dosiahnuť to, čo máme a neohrozili zároveň existujúce dohody, pretože neexistovala iná alternatíva a 30. novembra nebola možná žiadna iná alternatíva ktorá by e, dostatočne dobre odrážala tú potrebnú rovnováhu medzi ochranou údajov a bezpečnosťou. To prvé je veľmi dôležité, ale nemôžeme na úkor toho ohrozovať e, e, slobodu občanov. Hovorím, že je to provizórna dohoda a len v čase predlžuje existujúcu dohodu. A teraz máme vynikajúcu príležitosť, aby sme pouvažovali o veľmi odôvodnených obavách tohto výboru a Európskeho parlamentu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Nevidím zástupcu skupiny európskych konzervatívcov a reformátorov, takže urobíme druhé kolo otázok. A tu vás prosím, rečníci, aby ste sa obmedzili na vám určený rečnícky čas. Už mám veľa žiadostí o slovo a poprosím vás, aby ste robili jednominútové otázky. Urobíme ich spoločne, pán minister si ich zaznamená a potom na ne bude spoločne odpovedať. Pán Fos. Ďakujem pekne. Najskôr, e, pán minister, e, ťažké veci vás čakajú, hlavne pokiaľ ide o SWIFT, e, pretože nevieme sa zbaviť pocitu, že už druhýkrát na nás, nás opomínajú Európsky parlament, hlavne pokiaľ ide o tie už spomínané veci, teda, že je opomínaný. Keď skutočne z pohľadu obsahového je to tak podstatné pre západný svet dosiahnuť takúto dohodu, potom si kladem otázku, prečo to medziinstitucionálne funguje tak diletantsky alebo prečo tak poznamené takým diletantstvom. Hovorili ste o globálnej dohode a tu nás sa natíska otázka, keď už e, nie, nie sme schopní zapojiť vlastný Európsky parlament, ako chceme potom dokázať vôbec na globálnej úrovni do toho zapojiť ostatných aktérov a mať takúto dohodu, predovšetkým e, keď obsaha, tak, e, obsah takejto dohody môže sa týkať povedzme niektorých rozdielov kultúrnych alebo niektorých e, štandardov a preto mám pocit, že takáto globálna dohoda je len nejakou myšlienkou takou znešenou, ale bol by som vám vďačný, keby ste mi vedeli vyvratiť túto moju, tento môj pocit. U minútu. Romero na minútu. Ďakujem pekne. Jedna z kľúčových tém to bol ten posledný vývoj udalosti o tom, akú úlohu má EP, pretože zažívame novú etapu. Vstúpila do platnosti Lisabonskú zmluva, e, zmluva a v treťom pilieri bude mať parlament dôležitú úlohu. Jednak vám ďakujem za to, že ste medzi nami. a Jednak by som sa spýtala, ten váš ambiciózny program v uznávaní práv v trestnom konaní a tak ďalej a odblokovanie tej minulej situácie. Aké nástroje záruky nám môžete dať pre ochranu osobných údajov? Aké nástroje môžeme spustiť, aby tento proces, ktorý už začal zle, pokračoval skôr dobre? Ďakujem. Pani Latford. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som sa chcel spýtať na to, či pán minister sa pozrie na fungovanie európskeho zatýkača. Hovorilo sa o e, práv v konaní súdnom a hovorilo sa o práve na tlmočenie a preklad, ale ja by som sa chcel spýtať na to, či sa nedomnieva, že dochádza k zneužívaniu tohto zatýkača niektorými členskými štátmi. E, jeho cieľom je e, zaručiť stíhanie ľudí. Nemá to byť nejaká expedícia, povedzme, rybárska alebo niečo také. Čo sa deje? Ľudia trávia dlhé obdobia v, vo väzeniach, nemajú možnosť, nie je, nastavené, nie je teraz stanovené pojednávanie a ďalšia otázka v súvislosti so Spojenými štátmi a pokiaľ ide o ich zámer eh, mať ľudí v časov neobmedzenej väzbe bez eh, nejakej možnosti prepustenia. Toto samozrejme má vplyv aj na transatlantický dialog v oblasti e, ľudských práv a spravodlivosti. Posledná vec to je non sequitur, e, pokiaľ ide o odpoveď e, na otázku o Swifte od pani Zapatero, lebo hovorí sa o tom, že uplatňovanie tejto dohody bude prerušené, respektíve ukončené v prípade, že príde k zamietnutiu zo strany Európskeho parlamentu. Na druhej strane sa hovorí, že právne je nemožné pozastaviť uplatňovanie Čiže je mi ľúto, ale zdá sa, že je tu úplne, úplná kolízia týchto dvoch vyjadrení. Môže byť teda takéto uplatňovanie provizorné pozastavené alebo nie? Ďakujem pekne. E, niektorí ďalší členovia sa hlásili. Ako náhle e, začneme druhé kolo, musím teraz oznámiť každopádne, že uzatváram pán Burns. Minúta. E, ďakujem pekne pán predseda. Pán minister, vy ste hovorili o posilnení základných práv. A ja chcem hovoriť o dvoch e, charakteristických e, dokumentoch, Charta základných práv a e, dohovor o ľudských právach Rady Európy. Na výbore AFKO v pondelok došlo k spochybneniu súčasnej platnosti tzv. možnosti neuplatňovať tieto, tú, tento dohovor troma krajinami, hlavne od vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy. Takisto zazneli hlasy, že potom, čo Európska únia kolektívne podpísala eh, dohovor o ľudských právach, eh, občan krajiny, eh, ktorá požíva tzv. optav, tak možnož neuplatňovať túto chartu, môže použiť tento dohovor pre Štrasburským súdom na to, aby donútil takúto krajinu opustiť vlastne tú prax neuplatňovania. Dúfam, že tá otázka nie je príliš komplikovaná, komplexná. Ďakujem. Ďakujem. Pani Kinga Gal az alapvető jogok területére kérdeznék. Ďakujem pekne. Mám otázku, ktorá sa týka základných práv. Teší ma, že trio um, spoločne pracovalo a pripravilo program, ktorý potom e, španielské, belgické a maďarské predsedníctvo pretavia do reality. Myslím si, že potom, čo Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti, toto prvé trio a hlavne prvé predsedníctvo budú mať veľmi dôležitú úlohu v oblasti e, uplatňovania e, tejto charty základných práv, pokiaľ ide aj napríklad o ochranu e, etnických menšín. A mám konkrétnu otázku. Dobre, vieme, že čoskoro začnú stretnutia odborníkov, pokiaľ ide o dohovor o ľudských právach. Ale aké má e, konkrétne e, plány, to pokiaľ ide o naše pristúpenie k, tej, k tomuto dohovoru? Ďakujem pekne, pani. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán minister sa dotkol otázky obchodovania s ľuďmi a hovoril o tom, že by malo prísť k zmenám, pokiaľ ide o trestnoprávnu oblasť ale na to, aby sme sa dokázali vysporiadať s týmto hrozným zločinom moderného otroctva, tak budeme musieť prijímať aj preventívne opatrenia na to, aby sme zaručili, že sa s tým vysporiadame. Ja teda tak rozmýšľam, aké sú zámery predsedníctva, aký priestor vidíte pre EÚ, pokiaľ ide o príjmanie krokov, ktoré budú smerovať eh, k prevencii eh, takýchto zločinov. Je pripravené predsedníctvo pracovať pre, členských, eh, pre členské štáty a príjmať legislatívu tak, aby dochádzalo k znižovaniu takéhoto dopytu po na ľuďoch v rámci obchodu s ľuďmi. To navrhoval aj komisár Barot eh, vo svojom rámcovom rozhodnutí z minulého roku, ale švedskému predsedníctvu sa nepodarilo dospieť k dohode na rade. Bude španielské predsedníctvo eh, pracovať smerom na preventívnych opatreniach v tejto súvislosti? Ďakujem. Ďakujem. Pán Albrecht. Ďakujem pekne. Len jedna pripomienka k SWIFTu a spojená s otázkou, ak som to správne pochopil, tak potom údaje zo SWIFTu už od 1. januára 2010 nie sú e, postupované do Spojených štátov, pretože došlo k zmene serveru. To znamená, že od 1. januára je tu medzera, e, pokiaľ ide o posúvanie, postupovanie týchto údajov a je zvláštna tá argumentácia, prečo e, potom ide o niekoľko dní, pokiaľ ide o prenos takýchto údajov. Z môjho pohľadu by bolo e, možné ešte ďalej predlžiť e, takéto obdobie, pokiaľ nepríde k odhlasovaniu v parlamente, lebo si myslím, že vy ste e, nepoznali tú, tú, ten, ten rozmer, ktorý má takéto správanie. Nemá žiadny parlament v rámci Európy právo takto zasiahnuť a to podľa mňa v rámci demokratického zriadenia je veľmi nebezpečné a nie je to ani v súlade s ústavou. Napríklad v Nemecku je úplne pochopiteľné, že každý zásah do základných práv e, musí byť e, odôvodnený e, a táto dimenzia nebola potvrdená z vašej strany, preto je to podľa mňa úplne problematické a celá dohoda musí byť zamietnutá. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Kolino. Pardon, pán Kolino, ďakujem pekne. Pán predseda, vítajte, pán minister. Veľmi pozorne som počúval to, čo ste povedali. Napríklad pokiaľ ide o Európsky portál pre elektronickú spravodlivosť, to je kľúčový prostriedok, ako e, zaručiť skutočnú modernizáciu, pretože vidíme, že to je potrebné, pokiaľ ide o spravodlivosť. Viackrát ste spomenuli spoluprácu, spoluprácu s tretimi krajinami. Viem, že Európska agenda má pred sebou nový, nový krok. E, Agrigento sa chystá konferencia, teda je to moje mesto, pravdepodobne stredo, oblasť Stredomoria je v centrálnej pozornosti. Domnievate sa, že toto bude ten kľúčový moment, pokiaľ ide o stanovanie stratégie, ktorá bude pokrývať bilaterálne dohody s tretimi krajinami, ale zároveň sa zaoberá práve aj profilom e, pristahovalcov, pristahovalcov ako potenciálny zdroj, potenciálna príležitosť to znamená, pozeráte sa aj na dôsledky pre pracovný trh európsky? Ďakujem, pani Borsellino. Grazie, signor presidente. Ehm, vorrei... Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela som upriamiť pozornosť pána ministra eh, k veci, ktorá je pre mňa dôležitá, organizovaný zločin, predovšetkým mafia, respektíve zločin, ktorý je organizovaný mafiou, a to je, tam je troška rozdiel v porovnaní s organizovaným zločinom ako takým. A ja si tak uvažujem na hlas, či španielské predsedníctvo nezamýšľa predložiť e, nariadenia, ktoré sa budú zaoberať e, príjmami, ktoré, respektíve peniazmi, ktoré sú skonfiškované z aktivít mafie, pretože v Taliansku môžu byť také takto e, získané peniaze využité na sociálne účely. Komisárka pani Malmstromová, teda menovaná komisárka Malmstromová sa nemenovala tejto otázke, aby som chcela vedieť, aký pohľad na vec má španielské predsedníctvo. Ďalšia otázka sa týka svetkov. Ako budeme ochraňovať svetkov v Európe? A nemám tu na mysli len ich osobnú bezpečnosť, ale takisto sa pýtam aj na ich e, životnú kvalitu, kvalitu života. Pani Zípel. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán minister. Posledné mesiace vedieme diskusiu, ktorá sa týka e, rovnováhy medzi občianskými právami na jednej strane a na druhej strane bezpečnosti. Moja, môj dojem je, že niečo iné chceme, úplne niečo iné. Ako náhle e, položíme kritické otázky, ktoré sa týkajú občianských práv a zároveň aj bezpečnosti, pokiaľ ide o kontrolné opatrenia, ako je aj, akým je aj SWIFT, tak e, zaznieva hlavne v posledných týždňoch argument, že musíte e, súhlasiť alebo chcete byť vinní za ďalšie útoky, ktoré povedzme sa majú udiať. Vy sami ste zostrili takúto debatu tým, že ste povedali, že by to bolo zoslabenie našej bezpečnostnej politiky, keby sme dohovor, respektíve dohodu o Swifte neodobrili, nepotvrdili. Parlament dodnes nemá žiadne podklady, pokiaľ ide o efektívnosť a účinnosť takejto dohody postup SWIFTu už 8 rokov e, je prakticky aplikovaný a vy sám ste povedali, že experti potvrdili, ako, dôležité, ako dôležitá je táto dohoda. Avšak, pokiaľ ide o tie kritické dodatočné dotazy, ste zareagovali tak, že musíme začať najskôr s vyhodnocovaním a to je do takej miery rozporuplné, že nemôžem akceptovať to, aby sme bez konkrétnych poznatkov dokázali potvrdiť a odobriť takúto dohodu. Ďakujem. Pán de Jong. Eh, eh, Ďakujem, pán predseda. Môžem potvrdiť všetky tie pripomienky, ktoré zazneli z tejto strany smerom na SWIFT. Vidím, že žiadne jednoznačné odpovede žiadnych jednoznačných odpovedí sme sa nedočkali, to je škoda. Dúfam, že sa nám nejakým spôsobom podarí k ním dostať. Ale ja som chcel položiť inú otázku v rámci Európy, pokiaľ ide o spravodlivosť, tak ten systém, ktorý je tu nastavený, vychádza zo vzájomného uznávania rozsudkov, vynesených e, takisto dôkazov, predložených. Pokiaľ ide o mňa, tak mám pocit, že nerobíme dosť, pokiaľ ide o to, ako sa napríklad získavajú dôkazy. V Holandsku e, z toho vyplýva veľmi živá a právna diskusia, pokiaľ ide o to, ako to zaručiť. Súhlasili by ste so mnou, pán minister, že to, čo potrebujeme, nie je len E, monitorovanie toho, ako e, sa dosahuje právny štát. To bola diskusia na úrovni rady, ale e, aj otázka, ako dodržiavať ľudské práva v rámci trestnoprávnych konaní a vo všeobecnosti. Ja. Pani Borgecio, minúta. Pán Borgecio. Il presidente Sarkozy a... Ďakujem pekne, pán predseda. Prezident Sarkozy nedávno uviedol, že francúzska vláda mala jasné stanovisko, pokiaľ ide o vážnu, vážny problém nelegálneho pristahovalectva. Viaceré európske štáty, aj keď nie všetky, vnímajú e, nelegálne pristahovalectvo ako zločin. Aký je postoj španielského predsedníctva k tejto otázke? A tu mám na mysli potrebu e, európskej stratégie, ktorá by riešila pristahovalectvo z pohľadu spravodlivosti. A teraz e, by na všetky otázky zareagoval spolu pán minister. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ehm, pani poslankyne, pani poslanci, ak dovolíte, tak niektoré otázky dám do takých e, skupín, E, napríklad tie, e, čo zazneli e, síce v rôznych momentoch, ale v zásade sa všetky týkali SWIFTu opäť. Najprv sa teda budem venovať práve týmto otázkam k téme SWIFT a budem sa snažiť byť čo možno najjasnejší v mojom vystúpení. Rada nerozhodla o, o, o základe dohody SWIFT, práve naopak. E, pokiaľ ide o nejaké rozhodnutie, ktoré sa týka slobod e, európskych občanov, pokiaľ ide o um, osobné údaje. To všetko sú veci, ktoré samozrejme e, bude mať, samozrejme, e, ináč to ani nemôže ísť schváliť e, Európsky parlament. My sa momentálne nachádzame e, vo fáze prechodu z jednej E, zmluvy na druhú, z jednej dohody na druhú dohodu a, musíme, a museli sme zatiaľ predlžiť iba trvanie tej prvej dohody, keďže firma, ktorá spravuje tieto informácie, e, SWIFT teda, e, prechádza procesom reštrukturalizácie a práve preto tie informácie, ktoré predtým mohli americké orgány dostať automaticky, nemôžu momentálne ich priamo dostať, ale až potom, ako to povolia orgány e, kontroly údajov e, v daných európskych e, štátoch. Takže nie je k tomu prijaté rozhodnutie o tej vecnej stránke SWIFTu vôbec a ani nie je tam nejaký úmysel v nejakom momente a ujistujem vás o tom, získavať informácie alebo vyhnúť sa nejakej informácii, ktorá je jasná z hľadiska Lisabonu a to síce, že parlament rozhoduje ale sú tu dve veci, e, na ktorých e, treba pamätať a trvám na tom. Poprvé, 30. novembra skončil e, skončil právny základ na udržavanie toho systému, takže ide iba o predlženie toho systému a jeho fungovania. Nechceme tam meniť žiadne veci, to poprvé. A po druhé, keďže máme tu medzinárodné právo zmluv, ktoré samozrejme Európska únia akceptuje a uznáva, nie je možné e, tento vstup do platnosti e, e, posunúť neskôr, pretože by to bolo unilaterálne rozhodnutie. To je jediná realita, ktorá existuje. A takisto je samozrejme, že bude to Európsky parlament, ktorý rozhodne nie iba o tejto konkrétnej otázke, keď to je jedna z mnohých otázok, ale a mňa to, mňa to veľmi teší ako ministra spravodlivosti o celej bezpečnosti a ochrane údajov vôbec v Európe, vo všeobecnosti. E, pričom budeme vychádzať z článku 8 Európskej charty e, základných práv. A máme na to dosť veľa času. Máme čas, aby sme si to premysleli, aby sme si e, dali dokopy informácie, tak to spraví aj rada, aby sme si vypočuli ek- expertov, aby sme pripravili kvalitnú alternatívu v tejto veľmi zložitej otázke. A to je jediný úmysel, ktorý bol Ehm, dôvodom tých inštitucionálnych pohybov, ktoré nastali. V žiadnom prípade nemáme nejaké, nejaké rozhodnutie vecnej stránky, iba sme nechceli prerušiť ten, tú situáciu, ktorá existovala. Chceli sme e, predlžiť tú situáciu, chceli sme pridať nejaké záruky a potom počkať na Európsky parlament, ktorý naozaj príjme tie vecné rozhodnutia o tejto otázke a takisto aj o ostatných otázkach, ktoré sú s touto témou prepojené. Takisto chcem povedať, že boli vytvorené pracovné skupiny e, na vysokej úrovni, všetci to e, vieme, aj medzi USA a medzi EÚ. E a výsledky ich práce budeme čoskoro poznať a takisto budú pripravené aj správy. Dobre si uvedomujeme, že Európsky parlament má isté obavy, odôvodnené obavy, pokiaľ ide o ochranu, ochranu osobných údajov európskych občanov, ale takisto sme prebrali a zistili sme, že odborníci E, nám hovoria, toto je presne e, to miesto Európsky parlament je e, tým, tým ktorá má podporiť tieto správy, ktoré naznačujú zo strany expertov, že práve nástroje ako SWIFT sú efektívne v boji proti terorizmu. Takisto ste sa ma pýtali e, otázky v súvislosti s Európskym ochranným príkazom a v súvislosti s, ich, e, teda s jeho reálnym fungovaním. Nedávno bola, uv, bolo uverejnené vyhodnotenie zo strany komisie, ktoré sa týkalo práve fungovania e, tohto nástroja a vyhodnotenie je e, pozitívne, je to uspokojivé fungovanie. Samozrejme sú isté možno excesy, existujú situácie, kde sa tento ochranný príkaz používa, aj keď možno to nie je odôvodnené v danej situácii. A Snažíme sa v každom jednotlivom prípade e, napraviť tieto konkrétne negatívne prvky v rámci nástroja, ktorý v skutočnosti veľmi dobre slúži európskym občanom. A ako aj v tejto hnotecej správe napísané, e, uspokojivým spôsobom e, sa tieto otázky riešia a slúžia všetkým členským štátom. Samozrejme, niektoré extrémne otázky treba možno odstrániť, treba to vylepšiť. Rada si to uvedomuje, má to poznamenané a bude v tomto smere aj pracovať. Pokiaľ ide e, o ďalšiu tému, teraz som možno to, mm, to poradiť trochu mm, poprehadzoval, že mi to odpustíte, ale je to tá veľmi dôležitá, zaujímavá téma vyhodnocovania a záruk právneho štátu na území Európskej únie. Samozrejme, toto je otázka, ktorá musí byť priorita. Musíme našim občanom e, zaručiť nielen harmonizáciu našich e, legislatív a ísť smerom k spoločným cieľom, pokiaľ je to možné, ale v prvom rade musíme zabezpečiť, že tieto legislatívy, ktoré ešte nie sú harmonizované, budú sa prispôsobovať plne tomu, čo všetci si myslíme, že e, je de facto právny štát a aké sú jeho základné princípy a preto tie predbežné vyhodnotenia sú veľmi dôležitými nástrojmi analýzy a e, aj poznania našej reality. Nielen pokiaľ ide o e, tú normatívnu stránku, častokrát zostávame iba pri nej, ale aj takisto aj pokiaľ ide o to, čo je normálne, čo je bežné pri každodennom fungovaní našich súdnych systémov. Nejde iba o to, že by sme chceli len vedieť, e, čo zákon v Európe hovorí, ale akým spôsobom sa ten zákon uplatňuje v Európe a aké výsledky má. To je téma, ktorá e, nás zaujíma. Všetci členovia rady si to uvedomujú, myslia na to a španielské predsedníctvo e, na prvom mieste. Pokiaľ ide o Európsku chartu základných práv a pokiaľ ide o pristúpenie Európskej únie k dohovoru. Naozaj e, sú tu viaceré technické otázky, na ktoré treba ešte nájsť odpovede, jednak e, akým spôsobom e, vlastne bude prebiehať de facto to pristúpenie Európskej únie vo vzťahu potom k členským štátom, to sú potom procesné otázky, sú tam otázky toho, kto vlastne v konečnom dôsledku interpretuje základné práva, či je to potom Štrasburg alebo Luxemburg. E, ako sa e, teda bude rozdeľovať e, súdna právomoc týchto dvoch súdov a mm, aj ďalšie témy. Ale v každom prípade si myslím, že je dôležité, aby Európa čo možno najskôr ako Európska únia pristúpila Ehm, k tomuto európskemu dohovoru, tak ako si to vyžaduje aj Lisabonská zmluva. Je pravda, že sú tam isté doložky v tom, v tom prechodnom protokole, ktoré sa týkajú niektorých členských štátov, ale som presvedčený o tom, že sú technické riešenie, konkrétne technické riešenia, ktoré nám umožňa dosiahnuť dohody a dobré riešenia v tejto oblasti. Ďalšia téma, e, pani Gal, e, vy ste spomínala e, pristúpenie k e, rímskému dohovoru. My chceme čo možno najskôr od komisie dostať e, mandát na rokovania, aby sme naozaj čo možno najskôr ako Európska únia pristúpili k tomuto dohovoru. Myslíme si, že to je dohovor, ktorý je dobrý pre Európu, ale hlavne pre našich občanov. Takisto ste spomínali potrebu vytvoriť eh, isté antidiskriminačné klauzuly, doložky najmä v niektorých konkrétnych kontextoch, ako napríklad kontexty, ktoré sa týkajú občiansko-právnej legislatívy. Podľa nás je to veľmi dôležitý prvok. Rovnosť osôb musí e, preraziť tie tradičné múry niektorých inštitúcií, ako napríklad e, dedenie, adopcie, manželstvo, to je otázka, ktorá musí byť prítomná vždy jednoznačne, teda táto rovnosť musí byť prítomná rovnosť všetkých občanov Európskej únie pri všetkých legislatívnych aktivitách, ktorá, e, ktoré Európska únia vykonáva. Pokiaľ ide o obchod s ľudskými bytostiami, to je rozhodujúca téma pre španielské predsedníctvo. Veľmi aktívne sme na tomto dokumente pracovali za švedského predsedníctva a očakávame a požiadali sme od komisie, aby nám čo najskôr predložila túto tému, aby to nebolo zablokované, pretože existuje už významná dohoda na úrovni rady. Podľa nás je rozhodujúce, aby Európa bola na čele všetkých krajín a všetkých organizácií v boji proti obchodu s ľuďmi. To je niečo, čo musíme e, rozhodne e, potierať. Niektoré otázky ohľadom imigrácie. K tejto konkrétnej téme by som rád povedal, že sú záležitosti, ktoré sa v rade špecificky rozoberajú ministrami pristahovalectva, ale Španielsko samozrejme rovnako ako celý juh Európy. Eh, teda sú oblasti, ktoré, sú zaujíma, alebo ktoré majú záujem dosiahnuť pokrok v tejto politike integrácia pristahovalcov, správna aplikácia ochrany vonkajších hraníc a ako aplikovať priestor slobody a bezpečnosti. To všetko sú rozhodujúce prvky, a ktoré koordinujeme a pôsobenie jednotlivých agentúr, rovnako ako normatívne nástroje, ktoré sa aplikujú. To všetko bude postupované EP. Je, bola to veľmi zaujímavá úvaha o stredomorskej oblasti a o tom, aký význam má táto oblasť pre spoluprácu medzi EÚ a severom Afriky, význam politik spolupráce nie len v právnej oblasti, ale v tej širokej, v tom e, širokom horizonte vo všetkých e, otázkach. Organizovaný zločin, ďalšia veľká téma. Keď hovoríme o terorizme, tak vlastne sa len obmedzujeme na jednu os, na jednu realitu, ktorá je veľmi znepokojujúca pre našu spoločnosť. A je to tiež organizovaný zločin a zločin, ktorý pôsobí na globálnej úrovni a využíva veľmi mohutné nástroje vaše znepokojenia, pokiaľ ide o e, konfiškovaný majetok a pokiaľ ide o ochranu mm, svetkov. Aj týmto problémom sa významne venujeme v Španielsku, predovšetkým v súvislosti s organizovaným zločinom a obchodom e, dr- s drogami pretože e, týmto trpia špecificky niektoré krajiny EÚ. Na úvod ten príkaz na ochranu svetkov vychádzal z toho, že je potrebné začleniť aj ochranu svetkov. Ale po rôznych diskusiách s členskými štátmi a po rozhovoroch v rade sa rozhodlo, že je lepšie najprv rozvinúť tento nástroj pre obete, aby sme dosiahli to, aby Európska komisia vypracovala čo najskôr spoločný návrh pre ochranu obetí a aby sme to neoddelili od toho ďalšieho nástroja. Je to téma, ktorá je na stole a rieši sa. Pokiaľ ide o konfiškáciu majetku, prednedávnom sa schválila Európska smernica o prerozdelení majetku, ktoré boli e, získané z konfiškácie zo zločinu ale samozrejme budeme musieť uvažovať o vytvorení oveľa silnejšieho a účinnejšieho nástroja. Neviem, či ešte som pozabudol na nejakú otázku. Ja by som sa ospravnil v tom prípade. Samozrejme, ak by ste chceli ešte konkrétne otázku položiť, budem samozrejme pripravený vám na ňu odpovedať. Tiež by som chcel poďakovať aj za kritiky. Parlament je tu na to, aby upozorňoval na veci a ja vám za to skutočne úprimne ďakujem. Ale chcel by som tiež nástojiť na tom, že španielské predsedníctvo chce pracovať ruka v ruke s parlamentom, že chceme analyzovať všetky veci s parlamentom a samozrejme vychádzame z myšlienky je, že ten, kto má posledné slovo v oblasti slobod, je práve tento parlamentný výbor a Európsky parlament. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán minister. Bola to tiež veľmi intenzívna, zaujímavá, plodná diskusia. A ďakujeme všetkým členom parlamentného výboru za ich účasť aj rečníkom a neostána vám nič iné len na záver povedať a zaželať ministrovi spravodlivosti veľa šťastia a veľa úspechov pri vykonávaní a dosahovaní svojich cieľov. Ešte na našom programe máme veľa dôležitých bodov. Je tu pán Žil Dekerkov, európsky koordinátor pre boj proti terorizmu a pán Butarelli z Agentúry pre ochranu osobných údajov, ktorý sa zúčastnia našej schôdze. Ale skôr, než budeme pokračovať, dovolte mi, aby som sa rozlúčil s pánom ministrom spravodlivosti, aby som mu zatlieskal. Dear colleagues, dear colleagues, please. Drahí kolegovia, prosím, posaďte sa. If you please be seated. Bonjour. Bonjour. <laughs> Ça va. Ça va. Yes. As we said, we're about to restart. Ako som už povedal, budeme pokračovať v našej schôdzi. Prejdeme k tomu programu dnešnému, ale skôr ako prejdeme k tomu nasledovnému bodu, dovolte mi ohlásiť podporu zo strany koordinátorov politických skupín ktorá e, bola dosiahnutá na ich e, schôdzi koordinátorov v tejto miestnosti včera večer. A bolo prijaté rozhodnutie menovať nasledovných spravodajcov, spravodajkyne. Pani Hennes Plašec e, bude mať na starosti ako spravodajkyňa agendu SWIFT. Pani Entveld bude mať na starosti PNR so Spojenými štátmi a Austráliou. A pani Romero López bude mať na starosti Európsky ochranný príkaz. Nie sú žiadne námietky, takže je to odsúhlasené. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu, bodu 11 ohľadom Európskeho ochranného príkazu. Pán Buzutil, nech sa páči. Áno, skôr ako budeme pokračovať, ak mi dovolíte, pán predseda, len faktická poznámka. Pokiaľ ide o SWIFT, eh, chcel by som mať potvrdené, či náš výbor eh, vlastne požiadal alebo konzultoval z právneho hľadiska právne služby ohľadom samotnej vecnej stránky eh, dohody a teda samotného textu dohody. Možno samotná spravodajkynia, ktorej týmto chcem pogratulovať, e, sa vyjadri tejto veci. Ale na začiatku tohto týždňa som sa pýtal na to, či sme sa dožadovali jednoznačnej rady, e, alebo teda konzultovali sme e, otázku podstaty tejto dohody. a chcem vedieť, či sa niečo udialo v tejto veci a či tento výbor bude nejakým spôsobom vedený radou expertov v tejto veci tak, aby sme dokázali v patričnom čase vypracovať stanovisko spoločné. Včera sme zobrali na vedomie tento návrh, ešte sme sa k tomu nedostali, ale tak spravíme. My oslovíme právne služby a požiadame ich o urgentné stanovisko a takisto budeme smerovať náš dotaz aj na predsedníctvo, tak aby sme mali aj ich radu, pani Hennis Plešet. Možno ten termín by mohol byť nastavený na piatok, pretože čas beží a bude to potom ináč veľmi tesné. Áno, viem, čo myslíte, pôjde to, to pôjde to tým najurgentnejším postupom, čiže spravíme to. Ako som už povedal, prechádzame na ďalší bod, bod 11, Európsky ochranný príkaz. A tu sa zaoberáme ochranou obetí ako prioritou v rámci trestnoprávnych politik. Obete takýchto tak teda takéto obete majú právo na odškodnenie a na potrestanie páchateľa. Najskôr budeme riešiť Európsky ochranný príkaz. To je len prezentácia iniciatívy. My sme už oznámili zmenu alebo prehodenie bodov programu. A teraz oznamujeme zahrnutie tohto bodu na program schôdze dnešnej. Čiže ja som hovoril o tom, že 12 členských štátov predložilo iniciatívu pre smernicu o Európskom ochrannom príkaze. Cieľom iniciatívy je aktivovať príslušné mechanizmy na účely prevencie opakovanej alebo recidívy alebo opakovaných eh, zločinov tým istým páchateľom eh, proti tej istej obeti. Štatistiky poukazujú na to, že toto je častý jav, konkrétne v prípadoch násilia, ktoré je rodovo podmienené. Obchodovanie s ľuďmi alebo sexuálne vykoristovanie maloletých. Čiže ochrana obetí by mala byť uplatňovaná po celej EÚ, kdekoľvek sa obete rozhodnú presunúť. Na to, aby sme si vypočuli prezentáciu iniciatívy, dám na niekoľko minút, maximálne 5, priestor pánovi Juanovi Hozemu Molinovi Kobosovi, ktorý zastupuje španielské predsedníctvo a ktorý odprezentuje túto iniciatívu. A hneď potom vystúpi pán Livent Alten, ktorý e, približí stanovisko Európskej komisie k tejto iniciatíve. Nech sa páči. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías placer para mí poderles presentar la... Mike, if you please, the mic. Mikrofón, keby ste boli taký dobrý. Yes. Sí, eh... Ďakujem, pán predseda. Dobrý deň, dámy a páni poslanci. Si je pre mňa veľká čest, že môžem stručne prezentovať Európsky ochranný príkaz. Je to iniciatíva 12 členských štátov a hoci je to len iniciatíva týchto 12 štátov, od začiatku sa prediskutovala s komisiou a našťastie Európska komisia nás od začiatku podporila, aby sme to preštudovali a komisia veľmi aktívne sa zúčastňuje tejto iniciatívy a my jej za to ďakujeme a navyše dúfam, že dosiahneme pokrok za pomoci nového spravodajca, ktorý sa práve menoval. Prečo sa predkladá v Španielskom táto iniciatíva? Z jednoduchého dôvodu, pretože si myslím, že existuje legislatívne vákuum v európskej normatíve. Delinquent, keď zmení pobyt a odchádza do iného členského štátu, môže si provizórne opatrenie alebo trest za hranice členského štátu, alebo aj samotný trest ako taký. Sú to rámcové rozhodnutia, o, pokiaľ ide o náhradné, alternatívne, podmienečné tresty a podobne z roku 2008 alebo z 2009, pokiaľ ide o tie náhradné tresty. Ale situácia je taká, že ak obeď odchádza do iného členského štátu, tam, kde bola chránená, to ochranné opatrenie končí na hranici. Obeď samozrejme môže prekročiť hranice, ale tá och- to ochranné opatrenie zastane na hranici členského štátu, ktorý toto opatrenie udelil. Podľa nás je toto nepriateľná situácia v rámci EÚ. Vykonávanie práva slobody e, na pohyb e, je to jedno, jedna zo základných štyroch slobod EÚ od začiatku. A vzhľadom na túto slobodu nie je možné, aby táto obeď stratila právo na ochranné opatrenie. Je potrebné, aby to ochranné opatrenie mohlo cestovať s touto obeťou hoci kde v EÚ. Bohužiaľ v oblasti domáceho násilia nemáme dôveryhodné štatistiky. Mnohé členské štáty dokonca ani takéto štatistiky nerobia. A na základe toho nie je možné údaje porovnávať, pretože sa nepoužívajú rovnaké kritéria. Napríklad v Španielsku máme inštitút, ktorý funguje a dúfame, že takýto inštitút vznikne aj na úrovni EÚ a že konečne budeme mať dôveryhodné štatistické porovnateľné údaje, ktoré doteraz neexistujú. Snažíme sa v španielskom predsedníctve získavať údaje. Máme už od 18 odpoveď, ale len, gre, len od Grécka sa nám nepodarilo. Aha, od 13 sa nám nepodarilo. Hovoríme o 73 tisícoch opatreniach z 18 krajín. To je približne 62 opatrenia. Keď tieto údaje porovnáme, tak máme 118 tisíc ochranných opatrení v EÚ. Je to veľmi veľké číslo ochranných opatrení, ale keď sa pozrieme na ďalšie štatistiky takých organizácií ako je WELF, teda ženy proti násiliu v Európe, tak výsledky sú, že sú tam ešte hrozivejšie údaje. Napríklad pozrite sa na internet tejto stránky a výročná správa z roku 2008 tejto organizácie hovorí, že viac ako 348 tisíc prípadov domáceho násilia len, len v 15 členských štátoch. Odtiaľ táto organizácia má údaje. Myslíme si teda, že keď len 1% obetí takýchto zločinov cestuje, tak je to veľmi obrovský aplikačný rámec. To je cieľ nášho návrhu a sme presvedčení, že s pomocou EP a všetkých členských štátov vytvoríme technické riešenia, ktoré nám umožňa rozšíriť ochranu obetí. Je to nástroj pre domáce násilie, ale chceli by sme ho rozšíriť na obete, na všetky obete akéhokoľvek druhu násilia a zločinov. Ospravedlňujem sa, prekročil som o 40 sekúnd môj rečnícky čas. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Predstaviteľ Európskej komisie, pán Sovka na jednu minútu. Nám predstaví e, stanovisko komisie k tejto iniciatíve. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Budem hovoriť po anglicky. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Veľmi stručne, komisia plne podporuje španielské predsedníctvo, ten návrh španielského predsedníctva a ciele, ktorým je ochrana obetí rodovo podmieneného násilia. A my plne zdieľame aj ten časový harmonogram, v rámci, sa v rámci ktorého sa predpokladá čo najskôršie dosiahnutie výsledkov. Už tento rok, ako viete, toto je prioritná agenda pre Európsku komisiu, ochrana obetí už dlhšie. Máme dva legislatívne, dve legislatívy. E, jedna sa týka postavenia obetí v trestnoprávnom konaní z roku 2001 a smernica o odškodnení obetí z roku 2004. Obe e, boli e, preskúmané komisiou nedávno, minulý rok, a obe správy konštatovali, že musíme robiť viac v tejto oblasti. Prioritný charakter ochrany obetí bol potvrdený aj osobne smerom k vám menovanou komisárkou pani Redingovou na nedávnom vypočutí v januári a tam potvrdila, že ochrana obetí je prioritnou záležitosťou pre ňu a pre komisiu vo všeobecnosti. A naozaj sa tešíme na spoluprácu so španielským predsedníctvom v tejto veci. Mohol by som ešte doplniť, že komisia naozaj pripravuje štúdiu kde bude aj hodnotenie vplyvov, pokiaľ ide o budúci návrh legislatívny, to bude balík, ktorý bude komplexným legislatívnym no, legislatívnou snahou a zlepší to súčasný stav a takisto tam budú aj niektoré praktické opatrenia a bude to, plánuje sa teda na začiatok budúceho roka. A tým týmto slovami, pán predseda, ešte želám veľa úspechov a teda aj dobrú spoluprácu so španielským predsedníctvom. Ďakujem, videl som, že sa niektorí hlásili, ale tu nejde o to, aby sme otvárali diskusiu. Takáto diskusia sa určite odohrá čoskoro, ja ale navrhujem, aby sme v tejto chvíli prešli k ďalšiemu bodu pani Romero López bola menovaná ako spravodajkyňa v tejto veci a na nadchádzajúcej schôdzi výboru LIBE budeme mať príležitosť vypočuť si návrhy spravodajkyne a budeme konkrétnejší a to bude vhodná príležitosť na to, aby sme otvorili rozpravu k téme, ktorá bez pochyby je veľmi zaujímavá, ktorá je mimoriadnou prioritou španielského predsedníctva. Navrhujem, aby sme teraz prešli k ďalšiemu bodu, bod číslo 9. Vývoj v politikách proti terorizmu a telesné, skenery, Detroitský let. To je mimoriadne zaujímavé pre nás všetkých. Vypočujme si teda najskôr koordinátora pre boj proti terorizmu európskeho, Žil Kerkhofen. Potom si vypočujeme pána Butarliho, ktorý tu zastupuje EDPS. A potom bude priestor na diskusiu a na otázky zo strany členov výboru LIBE. Pán Kerkofen, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Prejdem priamo k veci Viem, že vás tlačí ten program. Dovolte mi na úvod povedať, že naozaj Detroitský incident je veľmi zaujímavým v mnohých ohľadoch. Poprvé potvrdzuje, a bez to nie je prekvapivé, a to sme vedeli, že občianské letectvo je a naďalej bude kľúčovým cieľom pre teroristov, ako aj iné e, prostriedky dopravy, teda morská doprava a pozemná. Ďalej sa tu zdôrazňuje, že okrem dôležitosti zberu dát a zdieľania dát je tu potreba zlepšiť našu schopnosť integrovať, dokonca by som povedal stráviť údaje, ktoré pochádzajú z rozdielných zdrojov. Spravodajské údaje, vízové informácie, policajné informácie, údaje, ktoré pochádzajú od justičných orgánov, ďalej z otvorených zdrojov, údaje, ktoré pochádzajú E, zo súkromného sektora. Veľa sa hovorilo dnes ráno o Swifte a takisto o PNR. Keď si prečítate e, e, správu Johna Brennona, poradcu pre vládu Spojených štátov v tejto, tejto záležitosti a kde popisuje, čo sa stalo vlastne pri Detroitskom prípade. Išlo hlavne o o zlyhanie, pokiaľ ide o prepojenie tých, tých informačných vodov. tu nám sa zdá, že ide o aktivity Al-Kaidy. A vlastne pobočky tejto Al-Kaidy eh, v rámci Magrebu. A zámerom eh, týchto pobočiek, takýchto regionálneho eh, charakteru, je presunúť tie útoky mimo región, kde pôsobili doposiaľ. A to je nová, no, nový fenomén. Ak sa pozriete na pokus Somalcov pri útoku v Dánsku a samozrejme aj Detroitský incident, tak eh, to nás nutí zaoberať sa týmto fenomenom. Okrem toho, použitie toho, eh, čo sa hovorí tzv. clean skins, podobne ako Abdu Mutala istým spôsobom, eh, ktorý mal víza, viacnásobný vstup do Spojených štátov. A toto je vec, ktorú spomínam aj v správe, ktorú som vám postúpil, a takisto aj v štyroch piatich predchádzajúcich správach je tam rastúca dôležitosť riešiť e, hĺbkovejšie problém radikalizácie. Omar Faluk Abdul Mutala je bohatý, dobre vzdelaný človek, má univerzitný diplom študoval v Spojenom kráľovstve. Jeho radikalizácia prebiehala na viacerých miestach na svete a prečo sa tak stalo, tým sa musíme zaoberať. Čo je zaujímavé poznamenať, a tu sa vrátim k minulotýždňovému stretnutiu v Tolede e, s pánom Napolitánom. Tu je zaujímavé všimnúci e, rastúci záujem našich amerických priateľov, pokiaľ ide o radikalizáciu. Keď sa pozriete na nedávne prípady Zazi, Hadley e, v Spojených štátoch, rastúci počet Somálcov, ktorí majú občianské ktorí majú občianstvo americké, tí sa pripájajú k boju v Somálsku. A tu by sme mohli nadviazať už spoluprácu aj s, s Američanmi. A tu by mohla byť aj silnejšia mobilizácia EÚ, e, takisto pokiaľ ide o tie zlyhané štáty, napríklad Jemen, alebo niektoré štáty v subsaharskom susnárskej oblasti, ktoré v prípade, že nebudeme e, mimoriadne rozhodní, tak môžu to byť e, také bezpečné prístavy pre radikalizáciu ďalších členov v tejto oblasti a vpak. Toto sa objavuje aj v spoločnom vyhlásení, ktoré bolo odsúhlasené minulý na minulom stretnutí v Tolede a tam, sú riešené, tam je riešená väčšina tých výziev, ktoré som spomínal. Najskôr bezpečnosť e, v letectve. To je vec, ktorá už bola spomínaná a je, ide to nad rámec jednoduchého využívania technológií na letiskách. Musíme mať taký viacstupňový prístup, ktorý bude zahrňať e, samozrejme zber daj, dát a údaje PNR k tým patria, k týmto dátam, údajom. Takisto údaj APIS, spravodajské informácie, informácie o napríklad o ukradnutých a odsudzených pasoch, vízové informácie, osoby, ktorým boli udelené alebo zamietnuté e, víza a vstup a výstup. Zbieranie údajov a zdieľanie údajov, e, ja som e, už povedal a zopakujem to, napriek tomu, že sa javí moje stanovisko pomerne sporné, som za to, aby sme zabezpečili v strednodobom horizonte dohodu s Američanmi tak aby sme mohli mať eh, tie, aby sme si mohli zámi porovnať tie zoznamy. Ale to môžeme spraviť len v prípade schválenia zo strany Európskeho parlamentu a tým predpokladom je uzavretie eh, právne záväznej dohody, ktoré zadefinujú takú robustný, robustný režim ochrany údajov. Práca skupiny na vysokej úrovni pre zdieľanie a zber údajov tam sa im podarilo dosiahnuť konsenzus, ktorý ide nad rámec istej úrovne. Sú tam niektoré e, prekážky, e, napríklad e, právo na nápravu. To sú veci, ktoré sú k dispozícii len povedzme americkým občanom ale ako náhle komisia dostane návrh mandátu, tak budeme, otvoríme diskusiu v tejto veci. Takisto bezpečné cestovné doklady a biometrické údaje pri cestovných dokladoch. Ďalej ešte veľká miera integrity pri riadení identity. V prípade, že budeme tlačiť na mnohé krajiny sveta, ktoré sú ovplyvňované korupciou, tak je tam riziko, e, že prijatím biometrických údajov v cestovných dokladoch tak zamrzne v podstate tá identita, alebo teda bude nastavená už takto definitívne. Čiže treba zlepšiť e, manažment identity. Ďalšia vec, ktorá je predmetom e, častých diskusí tohto parlamentu a to sú bezpečnostné zariadenia na letiskách. SWIFT takisto vypracovala správu a viete, že v rámci 7. rámcového programu e, je vyčlenených 1,4 miliardy eur e, na výskum a vývoj a bolo vyčlenených viac ako 200 miliónov eur v roku 2010 na posilnenie takéhoto výskumu. A samozrejme otázka telesných skenerov na tomto poli je dôležité čo najskôr, tak by som povedal, pretože členské štáty v súčasnosti testujú tieto zariadenia a otázka vzniká, či tu nie je potreba harmonizovať a aproximovať na úrovni EÚ Každopádne treba získať eh, správu komisie o troch aspektoch, eh, kde by sme eh, chceli od vás, tak ako vy nástojíte právom vo vašom uznesení, či táto nová generácia telesných skenerov, tak ako mi bolo povedané, je v poriadku z pohľadu ochrany súkromia, či je neškodná z pohľadu zdravia a či naozaj je efektívne, či sú efektívne tie telesné skenery z pohľadu toho napríklad odhalenia, čo mal Abdul Mutalach predtým, než nastupoval do lietadla Čiže toto sú veci, na ktorých naozaj nastojím. Možno si spomínate, že my sme vyhodnotili e, tie úpravy, ktoré sú v 27 členských štátoch a ktoré sa týkajú boja a prevencie proti terorizmu. Jedno zo zistení konštatuje, že je treba mať e, zriadené také strediska, ktoré sa k tomu zaoberať v každom členskom štáte. Eh, len niekoľko štátov takto urobilo. Urobili takéto fusion center, alebo také centrum fúzie, kde sa zozbiera a stretáva viacero údajov, či už spravodajských, alebo z, z policajných, od policajných zložiek, od justície. Nie je to jednoduché zriadiť takéto strediska, ale je to mimoriadne dôležité. Španielské predsedníctvo minulý týždeň zvolalo stretnutie v Madride, kde bolo zastúpených 12 až 15 členských štátov, ktoré už majú takéto eh, strediska a oni diskutovali o tom, ako spravia sieť e, medzi sebou, ako budú so svojimi protiažkami fungovať. E, boli tam Austrálčania, Kanadania a NCTC do Spojených štátov bolo takisto zastúpené. Musíme sa navzájom e, poučiť, musíme sa takisto vyškoliť spoločne a musíme mať aj expertov. Radikalizácia nebudem už pri tom, nebudem sa toho pridržiavať, ale každopádne je to najvyššia priorita z môjho pohľadu tu musíme spraviť viac. Keď sa oboznámite s mojou najnovšou novembrovou, decembrovou správou, tak budete vidieť, akú mieru energie do tohto investujem v súčasnosti. Cestovanie. Ďalším znepokojivým vývojom za posledné roky je rastúci počet Európanov a Američanov, ktorí odchádzajú zo svojej krajiny a snažia sa vycestovať do oblasti konfliktu Afganistan, Pakistan, Jemen, Mauritánia, Mali, tak musíme takisto už spolupracovať s predovšetkým s Američanmi na to, aby sme si prehlbili naše znalosti o tom, ako fungujú e, takéto riahne potenciálnych džihadistov. A ďalej pomoc e, tretich krajín. Rok a pol dozadu som spolu s komisiou sa snažil e, o mobilizáciu prostriedkov EÚ a členských štátov za účelom zvýšenia a posilnenia kapacít e, krajín, ktoré sú na pokraji zlyhania, aby sme e, riešili tento problém aby sme v rámci toho pristupovali aj k prevencii radikalizácie, čo je mimoriadne dôležité v súvislosti s týmito krajinami. E, dnes po obede je naplánované stretnutie v Londýne o Jemene. Musíme samozrejme posilniť schopnosť Jemenu riešiť problém terorizmu a zlepšiť svoju medziagentúrnu koordináciu, zlepšiť zber údajov, školenie policajných zložiek a e, agentúr, ktoré sa zaberajú spravodajskými informáciami. Toto je každopádne krajina, ktorá má najvýraznejšiu demografickú krivku, demografický rast a majú tisícky a tisícky nezamestnaných mladíkov, ktorí veľmi pravdepodobne v istej fáze budú radikalizovaní. Toto je mimoriadne dôležité. Na záver, aby som nebol príliš dlhý, by som chcel povedať, že my ako koordinátori eh, pre boj proti terorizmu eh, chceme naozaj čo najskôr vidieť eh, štúdiu komisie o telesných skeneroch, tak aby rada a komisia mohli zaujať stanovisko po veľmi podrobnej diskusii v tomto parlamente, aby sme ďalej dostali od komisie návrh, ktorý sa bude nieť v duchu Lisabonu a ktorý sa bude týkať PNR a ktorý bude odrážať stanovisko ministrov Stoleda e, minulého týždňa, e, kde sa vyjadrili výrazne za pokračovanie takéto iniciatívy a povedal by som čo najskôr e, naštartovať vynegociovanie dohody s Američanmi o ochrane údajov, ktoré, ktorú som spomínal. To isté sa týka aj otázky vycestovania občanov, ďalej otázky integrácie údajov, radikalizáciu a nábor, radikalizácia a náboru a takisto musíme zintenzívniť pomoc tretím krajinám a predovšetkým v oblasti bezpečnosti letectva. Ďakujem pekne, pán predseda. Thank you. Ďakujem. Poznamenali sme si viacero žiadostí o slovo, takže navrhujem, aby sme túto konkrétnu diskusiu rozdelili pokiaľ ide teda vývoj e, teda v stratégii proti terorizmu, aby sme to rozdelili na viacero oblasti. Najskôr teda budeme mať kolo otázok smerom na pána Kierkofena a potom budeme smerovať otázky na pána Butareliho a na pána Folon z komisie. Mám viacero poslancov, takže navrhujem, aby sme teraz uzavreli tento zoznam aby sme to všetko zvládli. Minútu každý. Chcem vás poprosiť. Áno, poprosiť. Pekne poprosiť. I mean one minute. Prepačte, mám faktickú poznámku. Jedna minúta nestačí. Tu na uh, pán de Kerkhove uh, hovorí o mnohých témach a ja to mám e, stihnúť všetko za minútu. Ja viem, že sme tu mali aj španielského ministra a tak ďalej, máme ďalší program, ale jedna minúta je fakt málo. Predseda, ale veď toto nie je posledný bod. Potom vystupí aj pán Butarelli, aj ďalší jeho kolega. A je nás tu aspoň 20, keď každý budeme hovoriť dve minúty, tak to bude vyššie hodinu. I mne to neprekáža, ak to vám neprekáža ale v tom prípade navrhujem dve minúty, lebo ak to bude ešte viac dve minúty, tak si myslím, že nám sa to celé vymkne spod kontroly a mojou povinnosťou je pokúsiť sa aspoň e, tie veci mm, nejako odkontrolovať, aby sa nám podarilo otvoriť čo možno najväčší počet otázok. Takže najprv sa vyjadri pán Busutil, nech sa páči. Áno, ešte predtým eh, by som mal tiež faktickú poznámku. Neviem, či by v danej situácii nebolo lepšie najprv si vypočuť eh, pána Butareliho aj pána z komisie. Možno, že oni preberú podobné témy, eh, ako teraz pán de Kerkhove a potom sa môžu dostať poslanci k reakciám na všetkých troch a potom oni sa môžu reagovať na to, čo povieme my. Nebolo by to lepšie? Predseda, áno, áno. Ja som si myslel, že by sme to mohli rozdeliť, pretože viete, že e, jedna vec je boj proti terorizmu a iná vec zase je SWIFT a to, čo nám povie pán Butarelli aj pán Jonathan Fall, ktorý tu nakoniec ešte ani nie je. Takže myslím, že by dávalo zmysel najprv e, sa spýtali otázky pána Dekerkova. Takže, pán Busutil, nech sa páči. No dobre. Takže, ja sa budem venovať tým telovým skenerom. To je otázka, e, na ktorú sa ľudia pýtajú a mm, potrebujú na to dostať odpoveď. Ja myslím, že to sú veľmi legitimné otázky. Teraz nejde o to, že by sme my mali povedať áno, my chceme chrániť e, bezpečnosť alebo nie, sme proti, lebo chceme chrániť súkromie. Ja si myslím, že tá téma je trochu zložitejšia a preto ju musíme prebrať detálnejšie telesné skenery sú e, svojim charakterom, e, nástrojom veľmi alebo dosť intruzívnym a naozaj tam v, e, vznikajú otázky týkajúce sa súkromia, dôstojnosti a tak ďalej. Myslím, že Európska komisia pripravuje k tomu nejakú správu a bol by som rád, keby nám zastupca komisie mohol detailne povedať, čo presne komisia e, analizuje v tejto súvislosti. My sme chceli vedieť, do akej miery by takéto telesné skenery v prvom rade boli efektívne, či by vôbec e, zvýšili našu bezpečnosť, či by boli efektívne vo veci toho, čo sa vlastne e, na letisku deje. Znamená to, znamená to že teraz e, zavedieme telesné skenery a každý bude musieť byť na letisku 3 hodiny pred odletom, e, do akej miery budú mať dopad na zdravie jednak e, cestujúcich, ale aj e, zamestnancov letiska. Plus je tu samozrejme otázka súkromia, ktorá s tým tiež súvisí. A priama otázka, či by konkrétne ten terorista, e, ktorý bol na tom lete do Detroitu, či by e, vlastne bol odhalený, ak by bol vtedy ten telesný skener použitý. Môžete nám na to dať jasnú otázku, e, pardon, odpoveď, pretože už sme k tomu počuli rôzne odpovede a vyžadujeme jednoznačnú. takže mali by sme byť otvorení, nemali by sme začať s tým, že rovno máme našu odpoveď pripravenú, nemali by sme hneď povedať áno alebo hneď povedať nie, sú tu zjavne rôzne otázky, e, ktoré si vyžadujú odpoveď. Ďakujem. Predseda, naozaj vás poprosím, aby ste dodržovali ten e, čas, tú časovú lehodu a tak, lehotu a takisto vám chcem pripomenúť, už včera som na začiatku stretnutia oznámil, že dnes po obede budeme mať e, stretnutie výboru pre dopravu a tam bude prezentácia od komisie o telesných skeneroch a všetci členovia LIBE sú pozvaní, sú vítaní na tomto stretnutí, na tomto zasadaní výboru pre dopravu. Myslím, že to začína o 5. Ak sa nemýlim. Takže poďme ďalej. Herštrase. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi stručne to, čo povedal spolumocnenec eh, pre oblasť eh, boja proti terorizmu, to je presne tak. Detroit eh, bol zaujímavý, povedal. A bolo to zaujímavé hlavne z toho pohľadu, lebo veľmi jasne sa ukázalo, že máme dostatok údajov, ale že sa tajným službám nepodarilo a stále nedarí analyzovať a správne narábať s týmito údajmi a teraz zhodnotiť ich tá chyba nespočíva v tom, že máme príliš málo údajov. Tá chyba, ktoré, ktorej tam došlo, spočíva v tom, že tie údaje neboli, nebolo možné ich vyhodnotiť a správne použiť. Aká je teraz odpoveď komisie a rade, rady Stoleda? Potrebujem viacej údajov. Toto bol ten, ten, ten signál, ktorý stade vyšiel. A ja chcem pochopiť o pochopenie, lebo poprosiť o pochopenie, lebo nechápem tejto logike to, čo povedala komisárka Redingová a komisárka Malmstromová pri tom vypočutí, to hovorili o tom, že potrebujeme zlepšiť e, tieto dohody. E, pani Reding tak hovorila v súvislosti so SWIFTom a pani Malmström povedala, že musíme pristúpiť k vyhodnoteniu, že to, čo teraz máme zozbierané, musíme vyhodnotiť a potom stanoviť, čo potrebujeme dodatočne. A ešte krátka pripomienka k tomuto. Mali by sme zaručiť, a myslím si, že to by bola úloha na komisiu a na radu a tam ako e, poslanec parlamentu budem sa na to veľmi pozorne pozerať, aby tie nástroje, ktoré sme už dávno mali mať, tu spomeniem len SIS a VIS, aby naozaj tieto nástroje fungovali a potom budeme mať tie správne e, podklady a správne veci. Ďakujem, pán Kichop. Dve minúty. Well, um, this, uh... Ďakujem. Ja sa tiež chcem spýtať na telesné skenery. Možno, že dopravný výbor sa k tomu tiež vyjadrí, ale my sme na inom výbore a tiež máme isté právomoci. Ja som bol e, v Spojenom kráľovstve zodpovedný za tieto otázky svojho času a môžem vám povedať, že už pred mnohými rokmi sme sa týmto témam e, venovali. Samozrejme, technológia medzičasom e, pokročila, ale možno nie až tak dramaticky. Celkom určite aj teroristi zase pokročili vo svojich veciach. A samozrejme, my nikdy nevieme dopredu povedať, čo terorista spraví a jeho konanie je nepredvydateľné a podobne e, aj my by sme mali možno nepredvídateľným spôsobom na to byť schopní zareagovať. Ťažko sa nám teda e, podarí na základe nejakých ľudských práv e, niečo vyriešiť, dopredu dohodnúť, ale ako budeme riešiť terorizmus. Pokiaľ to dopredu povieme, tak terorista sa práve tomuto postupu vyhne a bude konať inač. Hm? Ja sa, týka, ja sa obávam e, istých e, vecí, ktoré sa týkajú konkrétne konkrétnych praktických záležitostí, nechám to možno aj na dopravný výbor, ale pokiaľ ide o mňa, sú tu veľké implikácie cenové, nákladové. Takže pozor na tieto veľké iniciatívy, aj britské, mm, iniciatívy britskej vlády, ktoré sa podnikajú a ktoré v skutočnosti nesúvisia s terorizmom. Nemá žiaden zmysel e, takéto zariadenie mať na jednom letisku, ale nie na ostatných, takže bude to dobrovoľné, alebo to bude povinné, pokiaľ to bude e, pokiaľ to bude povinné, tak zase bude tu situácia profilovania, a tomu sme sa chceli vyhnať a pod, e, vyhnúť. Pardon. A čo s tými údajmi? Akým spôsobom sa tie údaje budú potom ničiť? Akým spôsobom sa, ak, akým spôsobom sa budú ničiť? A to sa potom zase e, vraciame k téme e, ukladania, uchovávania informácií o daných osobách, a to sú zase osobné údaje a tak ďalej. Nemôžeme na e, letecké spoločnosti ďalej tlačiť, respektíve na sektor e, civilného letectva s vecami, ktoré zatiaľ nie sú vedecky dokázané. Predseda, ďakujem pekne. Pokiaľ ide o telesné skenery, vidím, že to je téma, ktorá e, ktorá sa stále vracia, aj keď mali by sme ho prebrať neskôr v rámci programu, pán Burarelli, či Butarelli, by eh, mal teda túto otázku teraz vysvetliť. Ďakujem pekne. Keďže eh, času je málo a treba prejsť na ďalší bod, chcem povedať, že EDPS kolega a ja eh, sme pripravili dokument na dnešnú diskusiu a našu web stránku zavesíme, zavesíme dnes po obede tento dokument a vy si môžete tam nájsť e, možno nové prvky, ktoré sa týkajú nášho oficiálneho stanoviska, ktoré ďalej platí. Potom, tom, čo e, prebehla konzultácia, ktorú si vyžiadala komisia ešte minulý rok. E, v tomto dokumente tiež nájdete ďalšie prvky, ktoré sa týkajú toho, akým spôsobom by súkromie E, vlastne bolo ochránené v prípade týchto telesných tak sú tam budú prvky, ktoré vyhodnocujú to, že e, otázka týchto telesných skénerov a ochrany osobných údajov hlavne vyplýva z toho, aké konkrétne e, modality bezpečnosti sa používajú v danom prípade. To všetko je v tom dokumente napísané. Spomíname tam niektoré nástroje tzv. druhej generácie, ale takisto aj iné perspektívy do budúcnosti, pokiaľ ide o rýchly rozvoj technológií. Ďakujem. And again. Ďakujem pekne, pani Henis Plešert. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kom toch terug op de bodyscanner. Ik zal vanmiddag ook... Ďakujem. A teraz k telesným skenerom. Dnes po obede vystúpim k tejto téme aj na výbore pre dopravu, ale táto rozprava nie je nová. Chcete, aby sa rýchlo zaviedli. Na jeseň 2008 EP mal veľkú, obrovskú rozpravu. Nikto ich nežiadal, ale žiadali sme, aby podpora EÚ týmto skenerom išla ruka v ruke s mm, zárukami na ochranu osobných údajov a tiež sa žiadalo, aby prebehlo kolo konzultácií. Pán Žalo túto žiadosť zaslal v januári 2009. Ja neviem, aké informácie ste získali, aké máte výsledky z vyšetrovania a pokiaľ ide o harmonogram pre ten operatívny program spustenia telesných skenerov, táto diskusia sa teraz znovu oživila. Neviem, či je to dobré. A teraz je to ako odpoveď na eventuálne možné teroristické útoky, ale mm, útok v Detroite ukázal, že americké spravodajské služby urobili chybu, mali informácie, ale správne ich nevyužili. Európska komisia zatiaľ jeden rok má závery tých konzultačných rokovaní, ktoré začali vo februári 2009 a Európsky parlament má jasné, že my nie sme proti tomu aparátu ako takému, ale potrebujeme určité podmienky. A teraz sa tá diskusia znovu otvorí a s novými otázkami. How about one minute? Pán Lambrinidis? Uh, you mentioned in your presentation vy ste spomínali vo svojej prezentácii 200 eh, miliónov eur, eh, ktoré eh, sú vyhradené na 2010 bezpečnosť a výskum. Kto rozhodne, kam budú smerovať tieto peniaze? Kto naplánuje, aké typy bezpečnosti treba financovať? Je predpokladom aj teda predpokladom financovania akékoľvek činnosti alebo kohokoľvek aj dodržiavanie osobných údajov, ochrany osobných údajov. Keď sme hovorili o Swifte, a toto je do záznamu, vždy sa e, to vlastne dialo v čase, teda diskusia o tomto, kedy e, boli e, poslanci v Štrásburgu a keby sme sa nemohli v tomto, tejto veci stretnúť, čo je neakceptovateľné. Ešte druhá vec, hovorili ste o potrebe vymieňať si informácie o zoznamoch teroristov so Spojenými štátmi. Podľa vás je to veľmi citlivá záležitosť. Nie je vlastne pravdou, že dohoda o neuplatňovaní režimu víz, e, ktoré Spojené štáty podpisovali s členskými štátmi, obsahujú predpoklad, že členské štáty im ponúknú, teda poskytnú ich e, zoznamy s teroristami. Ak áno, nie je tu e, otázka jediná, ktorá stojí v tejto veci, že či nebudete žiadať od, teda recipročnosť a nie, či vlastne umožníte takúto vzájomnú výmenu. Ďakujem, pani Henkes. Euh, Mám tri krátke otázky. Nedávno sme museli čeliť veľmi bizarným prípadom a tie spochybňujú náš pocit bezpečnosti. Nehovorím len o Detroite, ale o prípade bomby v, jednej, v jednom kufri slovenského občana a potom ďalší prípad v Mníchove, kde sa našli stopy výbušnín na počítači jedného cestovateľa a ten potom zmizol. Tak otázka je, kto umiestnil bombu do kufra a kto bol ten občan, ktorý potom zmizol po tomto incidente v Mníchove? A myslím, že eh, oprávnenie sme znepokojení, keď nemáme vysvetlenia na tieto prípady. Druhá otázka na pána Kerchofe. Čo si myslíte a aké opatrenia boja proti terorizmu v jednotlivých krajinách Ja by som položila otázku. Veľmi často môžeme čítať, myslím si, aj stupidné články v tlači, pretože v mnohých krajinách EÚ neexistuje táto hrozba terorizmu a napriek tomu sa tam tieto články publikujú. A tretia otázka, aký je vzťah medzi terorizmom a organizovaným zločinom? Ja viem, že je to veľká téma a môžete spomenúť tie stanoviská prepojenia týchto dvoch fenomenov. Ďakujem za pozornosť. Herr Alvaro. Thank you very much, Chair. Just shortly on the body scanners, because we certainly... Pán Alvaro, iba k tým telesným skénerom už sa k tomu dostaneme, ale iba stručne, ako politici e, vždy hovoríme o tom, čo by technológia mala robiť. Nemôžeme iba sledovať technológiu, ktorá už existuje napríklad v USA. Tie skenery, ktoré sa zavedú, e, fungujú s, s Ethernetom, majú prepojenia, majú vstupy USB e, a tak ďalej. A potom sú iné telesné skenery, ktoré sa vyrábajú, ktoré zase merajú teplo vychádzajúce e, z tela, prechádzajú možno cez textil, ale nie cez iné cez iné vrstvy um, a nemusia vlastne zobrazovať danú osobu, pretože iba odmerajú teplotu a tým pádom súkromie je lepšie ochránené. Možno, že nie sú ešte k dispozícii hneď teraz, ale budú v budúcnosti a vtedy ich treba prieť, keď takéto kvalitné technológie budú k dispozícii. Pokiaľ ide o tú stratégiu boja proti terorizmu, od roku 2001, od teda útokov v USA, e, eh, E, furt počúvame o tom, že prepájanie tých informácií je istý problém. Čiže e, pokiaľ nemáme dobrú infraštruktúru na prepájanie týchto informácií, tak asi niečo, asi niečo nefunguje. A vždy sme hovorili o tom, treba zbierať údaje, treba zbierať údaje, ale zjavne nejaký, nejaký intelektuálny nedostatok tu asi bude, keďže nám to ne, ne, nestačí k tomu, aby sme tým útokom zabraňovali. Takže treba možno e, rozmýšľať najprv nad tým, ako tá stratégia má vyzerať a nemáme stále sa iba opakovať a e, hovoriť o tom istom. Áno, zdieľanie údajov, e, získavanie údajov, teda zber údajov, to je síce krásne, ale možno, že to nie je zase až také dokonalé, ako si niektorí možno aj myslia. A podobne ako kolega spomenul, je to otázka reciprocity z USA. Ak my im dávame údaje, e, zoznamy teroristov a tak ďalej, tak asi aj my by sme nejaké mali dostať od nich. Spolupráca je teda veľmi dôležitá, treba z toho vychádzať. Bol by som oveľa radšej, keby sme e, mali takú stratégiu, ktorá je e, založená na posilňovaní e, z, systémov e, zberu. E, neviem, prečo chceme e, podporovať nejakú alebo rozširovať nejakú technológiu, keďže ani nevieme poriadne, ako tá technológia funguje. Takže to všetko sú témy, ktoré som ja chcel spomenúť. Nech sa páči, pani Romero teraz. Sí, Ďakujem. Diskusia o využívaní údajov je najdôležitejšia, myslím si, dnes a nechcem nástojiť na prípade v Deeptrade teda došlo k systémovej chybe. Americká administratíva to uznáva, že sa nesprávne použila informácia. Teraz síce hovoríme o skeneroch, ale sú to len akési náplasti alebo náhradné riešenie, pretože došlo k systémovej chybe. Ak chceme spustiť tie koncentrované alebo sústredené centra a tak ďalej a tak ďalej. Tieto centra budú uchovávať aj finančné informácie, ktorá pochádza, tieto informácie, ktoré pochádzajú z trestných konania, vyšetrovania, alebo táto informácia je rozhodujúca aj pre fungovanie SWIFT tie centra na jednej strane a budú virtuálne fungovať pre niektoré krajiny v EÚ, pre ktoré sú dôležité v niektorých obchodných oblastiach, napríklad pre naše krajiny v súvislosti s Marokom a tak ďalej, ktorí by mohli byť našimi spolupracovníkmi, alebo vo východnom stredomori, či sa uvožovalo o niektorých krajinách, ktoré by mohli poskytovať informácie a zároveň by mohli úzko pracovať s informáciami, ktoré my máme v tých našich sústredených centrách. Ďakujem pani Argentíny. Ďakujem pekne, pán predseda. Pred dvomi týždňami som bola na amsterdamskom letisku a po dvojročnom vývoji telesných skenerov je možné, že už budú existovať skenery, ktoré plne splňajú tieto technické podmienky, ale ďalšia otázka je, sú užitočné, majú význam? Nie je to len nejaký boj alebo plávanie proti prúdu? že sa snažíme detekovať teroristov, ktorí niečo prehltli? Chceme prepojiť techniku s bezpečnosťou. Holandský minister spravodlivosti mi hovorí, že telesné skanery by sa mali zaviesť aj v celej Európe, dokonca aj pre lety v rámci EÚ. Ja si myslím, že dojde k obrovskému rozšíreniu týchto aparátov, ale budú užitočné a ako zabránime tomu, aby e, medzi týmito prístrojmi neboli aj tie, ktoré budú pracovať s UV žiarením z a aby e, tam nebolo riziko pre zdravie, pre nadmerné ožiarenie rengenové. To sú všetko technické záležitosti, ale aj užitočnosť tohto prístroja ešte treba skutočne dokázať. Po druhé, ja súhlasím s vami, že musíme dosiahnuť lepší a kvalitnejší úroveň prevencie. Je nebezpečné, e, že nechceme počúvať tieto hlasy v prospech prevencie. Prevencia ide ruka v ruke s dobrou sociálnou súdržnosťou v meste E, táto súdržnosť nemôže ísť proti prevencii. Takže treba využiť aj sociálne prostriedky na boj proti terorizmu. To by bol logický záver, ja by som to veľmi ocenila. Prečo tu otvárame teraz nejakú pandorínu skrinku? A prečo sa hovorí o ich využívaní rovnakým spôsobom? Clear. Pán predseda, zjavne nám dochádza čas. SWIFT je naozaj veľká téma. Bude to už treba riešiť a chcem poprosiť kolegov v tejto miestnosti, aby neopakovali to, čo už zaznelo. Musíme si vypočuť pána Jonathana Fola, pána e, Mutareliho a musíme im dať dostatočný priestor. Minúta, ktorú ste vyhradili na začiatku, to je spravodlivé. Čiže pridržajme sa tejto minuty. Dúfam, že ja som, ja, som, ja mám pocit, že som sa dostal do, tej minúty. Možno minúta 10. Ďakujem. We have, we have agreed we have agreed on a method, we have agreed on a procedure, but I always urge you to Už sme sa dohodli na nejakom postupe, ale chcem vás poprosiť, aby sme naozaj rešpektovali ten, eh, tú časovú lehotu, aby všetci sme tu mohli vystúpiť, čo chceme, aby sme mohli tu vypočuť si čo možno najviac otázok od čo možno najväčšieho počtu poslancov. Takže prosím, Prosím vás, prosím, prosím, rešpektujte to, čo sme sa dohodli. Teraz pani uh, Latford, maximálne do minúty, nech sa páči. Uh... Ďakujem pekne. Pán de Kerkhoff, uh, osobne si vás veľmi uh, vážim, ale nevážim si už stanovisko, v rámci ktorého vy musíte sem prísť a povedať, ako keby bolo niečo nové, že skutočným problémom je prepojiť tie informácie, veď predsa toto my už sme hovorili pomaly 10 rokov. Sama si pamätám, e, že sme o tom hovorili ešte aj e, v rámci výboru po útokoch 11. E, septembra v USA. A napriek tomu stále iba zbierame viac údajov, viac údajov a nikdy nerobíme kontrolu, nerobíme dohľad nerobíme otázku, alebo nevenujeme sa otázke nejakého rozdielovania zdrojov. Ja som za, a to platí aj o ostatných kolegoch, myslím si o ich, o ich väčšine, aby sme primerane e, zdieľali údaje, aby sme e, to mali aj dobre garantované z hľadiska súkromia, ale takto v realite neexistuje a potom my vždy počúvame od vás, že sú tu nejaké problémy, sa informácia. Kedy s tým konečne aj niečo spravíme? Kedy e, Prečo dobre vieme, že ten clean skins sa bude používať zo strany e, teroristov a práve preto je profilovanie problém. Vieme o tej radikalizácii, ale kedy e, konečne budeme konať v súlade s národným a medzinárodným e, právom, aby sme práve že tú radikalizáciu nepodporovali. Teraz e, minulý týždeň nám právnici ministerstva zahraničných vecí Británie hovorili, že oni sami hovorili, že invázia do Iraku bola nezákonná a napriek tomu e, ju Tony Blair e, vlastne vykonal. Vieme, že Američania naďalej s tým s tým zadržiavaním časovo neobmedzeným budú pokračovať. Budeme proti tomu protestovať. Nikdy E, nikdy sme sme poriadne nepočuli o tom, že keď budeme konať e, právne a legálne, nebudeme dávať vlastne zámienky teroristom. Pán Dejong, nech sa páči. Ďakujem. Poprvé, ďakujem pánovi do Kerkove, že spomenul tú potrebu konať aj v prospech prevencie. Videli sme narastajúci vývoj represívnych opatrení. Navzájom si tu prehadzujeme loptu ale represia bola vždy eh, len na záver, keď eh, chceme dosiahnuť lepšiu prevenciu, musíme zrevidovať našu všeobecnú politiku, napríklad Pakistán, Afganistan, Jemen, bývalé koloniálne krajiny. Tam v týchto krajinách je katastrofálna situácia. A Severná Afrika, ani tam nie je veľmi slubná situácia spúšťame veľké plány, chceme zabrzdiť rozvoj demografie, ako chceme vytvárať nové pracovné e, miesta. To sú e, podmienky sine qua non. Napríklad pre Jemen to vyzerá, ako keby to bolo veľmi jednoduché. Dnes budeme mať konferenciu o Jemene a potom zdá sa, že hurá, pôjdeme k ďalšiemu bodu. Ale čo treba vlastne urobiť v Jemene? Vieme veľmi dobre, že Mnohí v Jemene nechápu, že my pomáhame skorumpovanej vláde, však to je e, kontraproduktívne a vlastne akú dôveru e, e, znižuje to dôveru Jemenčanov k ich vláde a ako dosiahnuť skutočnú prevenciu a tiež aj Blízky východ. Aj tam potrebujeme vysvetlenia ľudia v Gaze, ktorí sú uzavretí za podmienok, ktorí sú len ťažko pochopiteľné. Aj to všetko je živná pôda pre teroristov, pretože títo ľudia žijú bez akejkoľvek nádeje do budúcnosti. Ja, dank voorzitter. Ik heb een vraag over Guantanamo. Ďakujem. Pokiaľ ide o Guantanamo, prezident Obama slúbil uzavretie Guantanama a že oslobodí zadržených z Guantanáma. A mnohí z oslobodených sú už v Európe. A niektorí hovoria, že tieto prepustenia boli predbežné alebo príliš skoré. Vieme, že niektorí už sa stali recidivistami a znovu nadviazali kontakty s teroristickými skupinami. Zdá sa, že ľudia, ktorí sú ešte tam zadržaní, minimálne 20 ich je z Jemenu. Neviem, či to je správna informácia. Ale pozrime sa na to, čo sa stalo v Detroite. A nečudujme sa, e, že Obama sa teraz neponáhla splniť svoj slup uzavrieť Guantanama. Ja by som rád poznal vaše stanovisko. Teraz pán Papadopoulos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, από τη περίπτωση του Detroit, εγώ... Ďakujem pekne, pán predseda. Mám niekoľko pochybností, pokiaľ ide o toho zločinca alebo človeka z Detroitu. Podľa všetkého jeho otec už predtým kontaktoval orgány. Ako je možné, že tieto informácie neboli posunuté? Ako je možné, že americké spravodajské služby takto zlyhali. Ako je možné, že sa táto osoba dostala na letisko? Ja na toto potrebujem odpoveď. Rada by som tiež povedala, pokiaľ ide o telesné skenery, že sú tu zdravotné rizika, pretože sú dva druhy žiarenia. To prvé je radiologické a druhé žiarenie pre tých, ktorí majú E, mašinky, teda mm, prístroj, strojčeky na srdci a tak ďalej, pre nich je to nebezpečné. A aj pani Redingová nadniesla otázku, aby sme bojovali proti terorizmu, budeme na to potrebovať porušovanie e, ľudskej dôstojnosti, ohrozovanie ľudského zdravia a budeme sa musieť aj venovať zahraničnej politike v súvislosti s USA, aby sme, nezabranili medzinárodn- aby sme zabránili medzinárodným problémom, pretože teroristi idú často tam, kde existuje nebezpečná a nedostatočná zahraničná politika. Takže potrebujeme bojovať proti terorizmu, ale nie na úkor ľudských práv. Pán Brons. You, Ďakujem, pán predseda. Zdá sa, že Spojené štáty a Spojené kráľovstvo, teda ich vlády sa domnievajú, že odpoveď na islamský terorizmus je vojenský zásah v jednej krajine po druhej, teda v muslimských krajinách. To nie je liečba, alebo to nie je liek, ale zhoršujúci faktor. To radikalizuje moslimov v krajinách, proti ktorým sa zasahuje a takisto v tej západnej krajine, ktorá sa rozhodne pristúpiť k takémuto zásahu. Lepšie by sme využili našich vojakov eh, vo vlastných krajinách, keby ochraňovali občanov a infraštruktúru tým, namiesto toho, aby sme ich dávali ako živé ciele ktoré majú byť zabité. Používate týchto tzv. clean skins e, znamená, že nevinní ako aj vinní sú stále sledovaní. E, je to benigné sledovanie, ale sú cieľmi. Ďalej musíme mať e, lepšiu politiku na Blízkom východe a musíme sa dištancovať od tej pokrivenej politiky Spojených štátov, ktorá len zhoršuje fenomén terorizmu. Ďakujem pekne, pani Hetveld ako posledná. Um, sluit me volledig aan. Ďakujem. Pridávam sa k tomu, čo povedali predrečníci, ako napríklad baronesa Latford. Rada ako keby bola imúnna z oči voči akejkoľvek rade alebo kritike. Vôbec neuvažujú o nových incidentoch v USA zatiaľ chcú urobiť skutočné vyhodnotenie antiteroristických opatrení. Je tam sebakritický postoj. Prečo to nerobí EÚ, keď e, chceme všeobecne vyhodnotiť naše metódy? Ja si myslím, že až kým rada nezačne s takýmto hodnotením, tak budeme e, strácať čas pri takejto výmene názorov, lebo nikam sa nedostaneme. Pokiaľ ide o opatrenia, ktoré by mohli naštrbiť naše základné práva, pokiaľ ide o ochranu súkromných údajov, bankových údajov a tak ďalej. To e, sa týka aj získavania údajov nelegálnym spôsobom a to e, vo veľkej miere napríklad v USA Niektoré spôsoby získavania takýchto údajov sú nelegálne, dochádza dokonca k vydieraniu a k ohrozovaniu niektorých alebo áno, vydieraniu niektorých firiem, aby poskytovali takéto údaje. Pán Kerchove, akým smerom pôjde rada v tomto zmysle? Pán De Kerchove, nech sa páči. Určite chápete tie problémy, eh, ktoré spočívajú z toho, že treba zodpovedať asi takmer 20 rozdielných otázok. Ale skôr ako prejdeme eh, k tomu, aby sme dali vám priestor, tak si vypočujeme pána Fola z komisie. Každopádne privítali by sme vaše všeobecné pripomienky k rozličným eh, témam, ktoré zazneli. Čiže najskôr priestor dostanete vy. Eh, ďakujem, pán predseda. Pokúsim sa zodpovedať na tie otázky v poradí, akom zazneli. Určite viem, že máte aj iné ďalšie dôležité témy, takže budem krátky. Všeobecná odpoveď k lesným skenerom. Poprvé, ako ste povedali, prebehne podrobná diskusia dnes po obede. A zatiaľ sme nevideli správu komisie. Ja sám som povedal vo všetkých rozhovoroch, kde mi položili túto otázku, že nemôžeme zaujať žiadne stanovisko, pokiaľ nebudeme mať zistenia komisie k ochrane údajov a e, k aspektu dôstojnosti, e, pokiaľ sa týka dopadu na zdravie a účinnosti to, čo som si e, vypočul z tých e, súčasných skúseností, a takéto skúsenosti majú v Spojenom kráľovstve a takisto v Holandsku, na letisku Schiphol testovali telesné skenery novej generácie na pilotoch a na členoch posádky a boli na začiatku troška opatrní, a pripravovali sa ísť normálnou cestou detekcie, ale potom, e, čo zistili po týždne, že veci, že veci zaznamenal ten monitor a zdá sa, že v rámci druhej generácie skenerov e, je software, ktorý istým spôsobom poskytuje rozmazaný obraz. Chceme sa vyhnúť tomu, aby neboli tam nejaké... Čiže každopádne im to neboli tam ani ukladané tieto zábery, povedzme teda tiel skenovaných ľudí, a takisto e, tam nebolo ani, ani nejaký ďalší problém s tým, čiže my predložíme tomuto výboru výsledky testovania tejto technológie a takisto aj komisie. Pán Štraser, e, myslím, že som nebol dostatočne jednoznačný, keď som nastojil na potrebe zlepšiť integráciu údajov. Nemyslel som tým, že teraz bude nevyhnutné zbierať väčší počet údajov. Mimochodom, je tu obrovská nerovnováha v súčasnosti. My nezbierame údaje PNR vo všetkých krajinách, ale e, všetky tieto spoločnosti e, poskytujú takéto údaje Američanom. Mali by sme robiť obe veci. Vy ste hovorili o VIS a SIS. SIS je najefektívnejším a najúčinnejším e, nástrojom politiky, ktorý máme v Európe. Je to taký ten príslušný, príslušné opatrenie, lebo my sme zrušili hranic, kontroly na vnútorných hraniciach je dôležité zlepšiť e, tento nástroj, tak ako sa snažíme urobiť v prípade SIS. Pokiaľ ide o VIS, tak to isté platí aj v tejto súvislosti. Je to veľmi cenný nástroj. Pán Kerkop hovoril o tom e, publikovaní a väčšej miere publikovania. Naozaj je to pravda. Čo viac sa budeme zaoberať touto témou na základe Lisabonskej zmluvy, o to potrebnejšie e, bude vyčleniť čas na tomto výbore na takúto diskusiu, pretože súhlasím, nie je pravdepodobne zmysluplné vysvetľovať, eh, prečo a akým spôsobom sú používané údaje z SWIFTu, respektíve z PNR. Nie je to dobrý nápad. A tu hovorím z môjho pohľadu, v prípade, že sa to bude publikovať, tak poskytnete príliš veľa informácií. Ale parlament by mal byť 100% eh, zapojený, či som to vravel v mojich správach. A nasadzovanie informačných stratégií môže byť eh, účinné v prípade dosiahnutia konsenzu v tomto parlamente a takto zdôrazňujem vo všetkých správach. Spomína, zabudol som spomenúť e, telesné skenery. O čo ide? Nede tu o používanie alebo nepoužívanie telesných skenerov. Otázka je, či súhlasíme s ich použitím ako primárnym nástrojom na kontrolu pasažierov a nie ako sekundárny nástroj, tak ako tomu bolo doposiaľ. Otázka je, či potom to bude dobrovoľné alebo povinné a či to budeme používať vo všetkých situáciách, alebo e, či budeme mať e, takú zmes aj iných e, nástrojov. A to je presne vec, e, ktorou sa musíte zabrať dnes po obede. Pokiaľ ide o otázku pána Laberdini o bezpečnosti a výskume, určite Jonathan doplní moje slova. Kto rozhodne o tom, že bude zriadený výbor, v ktorom budú zastúpení experti členských štátov pre konkrétne oblasti, kde chceme investovať peniaze spoločenstva či nám e, leží na srdci ochrana osobných údajov. Keď sa oboznámite s Estrich správou a nedávnym oznámením komisie, tak budete vidieť, že to nie je nejaká obsesia e, vecami vysoko, vysoko dobrou technológiou kvalitnou. Ide o pripravenie a vypracovanie nástrojov, ktoré nebudú zasahovať do osobnej sféry. A ja som presvedčený, že čím viac budeme pracovať na vývoji tohto nástroja, tak by sme e, mali zaručiť, aby boli ešte viac, aby viac ešte ochranovali E, súkromie. Jedna z myšlienok, ktorá sa objavila v rámci správy ESKRI, bola, bolo vytvorenie, vypracovanie štandardov EÚ, kde by bola e, istá známka, ktorá by bola alebo označenie e, technológií, že sú teda, že nezasahujú do súkromia a že sú v poriadku. V prípade, že tak Európa spraví, tak tým pádom získajú tieto technológie istú konkurenčnú výhodu, pretože to budú ako tie hybridné auta, alebo teda auta, ktoré nejdú na bežné fosílne paliva, lebo to by, to by bol teda pokrok. Bolo by to rozumné z pohľadu politiky a takisto aj z pohľadu odvetvia. Ďalšia vec, ktorá je mimoriadne dôležitá, reciprocita. Mimochodom, o to sa pokúšame stále viac a viac. A tým, že máme dohodu so Spojenými štátmi, ktorá pokrýva viacero aspektov, to sa presne týka tej reciprocity. Keď sa pozriete na dočasnú dohodu so SWIFTom v porovnaní s tou prvou dohodou, ktorá nebola vlastne dohodou formálnou, ale bola to, bolo to nejaké nastavenie, teraz riešime aktívnejší prístup Európy k údajom, ktoré sú zozbieravané v Spojených štátoch. A to je mimoriadne dôležité a tam sa plne s vami stotožňujem. Euh, Nevidel som presné detaily len k tej slovenskej záležitosti. Nie je žiadne tajomstvo, že slovenský minister vnútra aj sa ospravedlnil kvôli tejto operácii, ktorá nebola priateľná. Explicitne sa to povedalo, došlo tam ku chybe o Mnichove, tam nemám presnú informáciu doteraz. Diskutoval som o tom s pánom Tomasom de Mezie. Aj Samozrejme, aj tam bol problém, to je jasné. Je jasné, ak niekto má stopy vybušnina a potom zmizne, tak to je chyba, ale nemáme viacej informácií. A pokiaľ ide o stave hrozby, ja nechcem na to odpovedať možno e, za dve minúty by som mohol podať skutočne len veľmi stručný obraz ale v rôznych štátoch je to rôzne. E, napríklad v Holandsku znížili e, to, tú úroveň ohrozenia, zatiaľ čo vo Veľkej Británii zvýšili. Pokiaľ ide o organizovaný zločin, je to skutočne znepokojujúce. Je to určite v Saheli, aj v Sahare, aj v západnej Afrike. Kokain prichádza z Latinskej Ameriky. Máme tam aj obchodovanie s pristahovalcami. Je tam viacero aktivít, ktoré zrealizujú obvykle tie isté organizované skupiny, takže tam musíme čím ďalej tým aktivnejšie pracovať a potrebujeme ďalšie európske politiky a s tým s vami úplne súhlasím. Euh, K otázke Otázka vzťahov s Marokom, áno. Ako náhle rozvinieme nejakú sieť sústredených centier a ja vyzývam všetky členské štáty, aby ich mali. Je to dobrá myšlienka z pedagogického hľadiska. V piatok sa takmer prijala charta k tomuto je potrebné, aby sme spolupracovali s tretími krajinami a aby rozvíjali takéto centra. Pred niekoľkými mesiacmi som bol v Pakistane a jeden z najväčších projektov je pomáhať vytvoreniu centru e, CNCA v Španielsku alebo JEDAP v Anglicku. Nie je to jednoduché, keď hovoríme o integrovaní informácie. Potrebujeme na to špecializované centra. Na otázku vyhodnotenia od Sofin Intveld. Myslím si, nebol som pri celom vypočutí, ale nový komisár bude sa venovať tejto otázke. Máme hodnotenia rôzneho druhu viaceré hodnotenia, aj pokiaľ ide o PNR z USA o týždňa alebo o dva, je to rovnaký druh vyhodnotenia. Rovnako si myslím, že táto dohoda bude veľmi e, zaujímavé. Georges Brugier o týždeň urobí druhú správu o aplikácie SWIFTu aj tam sa určite veľa dozvieme o pridanej hodnote systému. Vy budete mať k dispozícii túto správu. A na základe takýchto správ vyhodnocujeme takéto mechanizmy, ale musíme ísť ešte ďalej týmto smerom. Samozrejme, toto nie je kompletné a je mi ľúto, ak som niektoré otázky nezodpovedal. To sú každopádne tie, ktoré som v tejto fáze mal poznamenané. E, ďakujem veľmi pekne. Mohli by sme vás poprosiť, keby sme predložili všetky tie otázky, ktoré neboli ešte zodpovedané, keby sme ich dali v písomnej forme a potom by sme dostali aj písomnú odpoveď. Často o toto žiadame, ale naozaj chcem poprosiť sekretariát, aby čo najskôr e, tieto otázky posunuli. Ja osobne som fascinovaná faktom, že nám jednoducho hovoríte o tom, že prebehne druhé vyhodnotenie SWIFTu o dva týždne. PNR. Nie, ale vy ste hovorili Brigier. Hovorím o SWIFTe. Súdca Rigier, e, nie je to žiadne tajomstvo, bol e, menovaný. Neviem presne, či teraz jeho schválenie, jeho súhlas, alebo či je to nejaký konsenzuálny postup s Európskym parlamentom, ale on sa má zabrať systémom, vypracoval prvú správu a druhá e, bude na budúci týždeň k dispozícii a v tejto správe, ktorá bude k dispozícii členom výboru, budete mať informácie o pridanej hodnote z pohľadu bezpečnosti systému. To je naozaj už fraška. Budúci týždeň, pondelok, e, dohoda o Swifte e, bude e, dočasne, provizorne uplatňovaná slovami španielského predsedníctva. A teraz nám vy hovoríte, že potom, tesne potom, dostaneme druhú správu. Je mi ľúto, ja som bo, sa zúčastnil v rámci teda na, výbor, na tomto výbore a my sme hovorili o pridanej hodnote tohto my nejakým spôsobom neobjavujeme niečo nové, alebo myslím si, že tá diskusia bola veľmi zaujímavá a je to vec, ktorá je živá, ktorá pokračuje a vy sa tým zaoberáte a monitorujete to na pravidelnej báze, čiže nie je tam nič utajené. Ja nehovorím o tom samotnom fakte. Áno, pán predseda, ja hneď opustím vaše predsednícke miesto. Ja chcem len vyjadriť svoj údiv a úžas nad tým načasovaním Európsky parlament dostane k dispozícii 5 pracovných dní na to, aby e, sa zaoberal e, svojou dohodou a je to aplikované medzičasom e, dočasne a potom bude diskusia o tejto veľmi dôležitej záležitosti, ktorá je to predmetnou záležitosťou, ale zrejme je to nie tak relevantné, zrejme je to moja chyba. Nech sa páči, pán predseda. you.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 Hm, teší ma, že som e, tu bol aj posledných 15 minút, pretože si myslím, že tiež e, môžem niektoré nedorozumenia možno vysvetliť. Ale najprv som, e, by som mm, povedal to, čo som mal v pláne povedať a aj povedal na vaše prípadné otázky. Pokiaľ ide o strednodobé dočasné, strednodobé dohodu z USA o Swifte. Tá bola predložená Európskom parlamentu a parlament je dožiadaný zo strany rady, aby súhlasil. E, je to samozrejme otázka pre vás a dúfam, že vaše rozhodnutie príjmete na základe kompletnej analýzy dohody a e, na základe správy e, sudcu Brugera, ktorý práve finišuje s tou správou, ktorá teda bude e, v najbližších dňoch k vám dispozícii. Môžem iba zdôrazniť, že ide o dôležitý aspekt e, súhlasu, ktorý, o, o ktorý vlastne Rada parlament požiadala v súlade s ustanovením 2186 Lisabonskej zmluvy. Je to odlišná otázka od dočasného alebo predbežného vstupu do platnosti tejto dohody, e, čo vyplýva z dohody medzi e, Radou a USA a toto, tento do vlastne bude teraz 1. februára, preto, aby nedošlo k nejakej mm, bezpečnostnej, bezpečnostnému prerušeniu v dodávaní informácií orgánom USA parlament, e, teda e, súhlas parlamentu sa nevyžaduje pre e, dočasné uplatňovanie tohto dohodu, ale keby parlament zamietol túto vec, tak potom to, tá dohoda už nebude platiť, či už je teda prechodná alebo neprechodná. Dúfam, že si to uvedomujete. Teraz e, chcel by som zareagovať na otázku, ktorú som si, e, ktorú som vyrozumel, že bola, že tu zaznela, z tých odpovedí som si to e, som vydedukoval, že či teda bude nejaká všeobecná revízia cel všeobecných protiteroristických predpisov, najmä pokiaľ ide o mechanizmus vzdielania informácií, ktorá je, ktorý je dôležitou súčasťou týchto európskych politík? Odpoveď áno, e, dôjde k tomu, už aj nominovaný komisár, teda no, komisárka, nominovaná komisárka pani Malstromová slúbila, že takéto niečo bude a už na tom aktívne aj pracujeme na príprave. Je to e, samozrejme e, dôležitá vec, bude to dôležitá príležitosť okrem alebo popri tých e, mm, špecifických revízií, ktoré sú predkladané parlamentu, keďže ten má právo e, spraviť takú inventúru a zistiť, e, čo vlastne sa robí. Bude spoločná revízia dohody o PNR. Tu sme dali časovo smerom dopredu, najbližších týždňoch sa vlastne uskutoční, neviem presný dátum, a potom súca Bruger bol požiadaný o to, respektíve v poskytne správu o fungovaní systému SWIFT. A toto všetko e, potom vlastne povedie k diskusiám v parlamente. Pokiaľ ide o dohodu z USA, ktorá sa uzavrela z USA v novembri minulého roku. Tak ako si to parlament vyžiadal, tá dohoda platí iba krátkodobo, na obdobie 9 mesiacov. Sú v nej zahrnuté zabezpeky, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov, ktoré by odpadli, keby táto dohoda nebola, pretože sú to um, zmluvné um, záväzky, ktoré si dohodla Európska únia z USA. A Všetko toto vychádza z názoru rady, z jednomyselného názoru rady, mimochodom, že táto dohoda, respektíve tok informácií, ktorú umožňuje táto dohoda, je dôležitou súčasťou našej, nie americkej, ale našej vlastnej bezpečnosti. A to je vlastne základ, z ktorého sa vychádzalo pri rokovaní o tejto dohode a práve preto sme si aj uh, mysleli, že by bolo vhodné poskytnúť, teda možnosť, poskytnúť alebo dať nám možnosť predbežnej, e, predbežnej uplatňovania tejto dohody predtým, ako sa to schváli tu v parlamente, pretože sme si e, povedali, že naša bezpečnosť si to vyžaduje a že teda nechceme, aby došlo k nejakej medzere, k nejakému váku pri E, poskytovanie tejto bezpečnosti. Sudca Brugger pripravuje e, svoju druhú prácu, už má takmer hotovú a dúfam, že čo skoro vám ju budeme môcť aj predložiť, povedzme 4. februára na vašom zasadnutí. Uistíme sa, že Európsky parlament bude mať e, prístup k celej správe, respektíve členovia parlamentu budú mať prístup ku kompletnému zneniu správy primeraným spôsobom a dúfame, že v správe sa ukážu dve veci. Poprvé, že Spojené štáty naďalej splňajú svoje povinnosti vyplývajúce e, alebo súvisiace s údajov e, SWIFTu. A po druhé, dúfame a sme presvedčení, že sa ukáže, e, očakávame, že sa ukáže, že analýza vykonaná v rámci tohto programu poskytuje dôležité spravodajské a bezpečnostné informácie, ktoré vedú k operáciám v rámci nášho boja proti terorizmu. A nehovorím teraz iba o boji Spojených štátov, ale aj nás samotných, našich vlastných členských štátov. Pokiaľ ide o diskusie na rade, ktoré prebehli koncom minulého roku, jasne sa mm, ukázalo, že spravodajské aj iné organizácie členských štátov majú pocit, že operatívne informácie, ktoré e, vyplynuli z tohto programu, aj keď nie vždy možno tak boli jednoznačne identifikované, boli e, alebo ukázali sa nakoniec ako užitočné. Takže taká je situácia k dnešnému dňu. Vy ste si vypočuli aj prezentácie na e, vypočutiach pani Redingovej, pani Malmstromovej, ja by som nechcel eh, mm, nejako dopredu typovať, aké budú výsledky hlasovania parlamentu o eh, novej Európskej komisii, ale už teraz eh, zohľadňujeme to, čo bolo povedané počas tých vypočutí a používame to pri plánovaní našej budúcej práce v tejto oblasti. To je moje mojej všetko. Na prípadné otázky rád zareagujem. Then, let's hear now from the groups. Member... Teraz by vystúpili zástupce jednotlivých politických skupín. A poslanci, ktorí sa prihlásili, pán Alvaro, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj pán Fol za to, že tu dnes ste Keď hovoríme o Swifte, treba si oddeliť obsah a formu. Vy nie ste zastupcom rady a samozrejme ste odpovední za to, ako, akým spôsobom sa e, rada správa, takže nechcem vás za skutky rady trestať. 17. septembra Európsky parlament prijal e, uznesenie, kde je napísané, čo presne očakáva parlament od dohody o Swifte. Budete tam mať odsek, alebo máte tam odsek 2, kde sa píše, že dohoda musí reagovať na európsku legislatívu o ochrane osobných údajov alebo odkazovať na ňu. V odkaze 2 v poznámke počiarov 9 eh, je zoznam legislatívy, ktorú treba aplikovať. Napríklad je to Charta základných práv, je to Európsky dohovor o ľudských právach, eh, je tam dohovor Rady Európy a tak ďalej. Je tam veľa právnych predpisov. Teraz, keď prejdete jednotlivé články, tak tieto eh, smernice, nariadenia, dohovory a tak ďalej a porovnáte ich s dohodou SWIFT, tak uvidíte tam viaceré rozdiely, viaceré nedodržania. Iba vám dám e, pár príkladov, môžeme vám to samozrejme aj preposlať, e, ale napríklad pokiaľ ide o e, práva subjektu údajov, nie je to v súlade s článkom 5, 10, 11, 12, 14 charty o základných e, právach, nie je to v súlade s niektorými článkami, napríklad 12, 13, 14, nariadenia 4, 5, 2001 a tak ďalej a tak ďalej. Je tam proste toho dosť veľa e, toho, čo e, nie je v súlade s jednotlivými s jednotlivými dohovormi. To všetko sú veci, ktoré nie sú v súlade s našimi európskymi zákonmi a predpismi potom dohoda e, články 7, 8 až možno pokáčko, poemko, to sú body, kde je spomenutý parlament a tam sú tiež veľké rozdiely medzi tým, čo je v uznesení a čo je v dohode, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov. Čiže keby sme vychádzali iba z obsahu a dali bokom to, že máme občas pocit v parlamente, že ráda k nám v tejto veci pristupuje e, veľmi, e, veľmi neferovo, aj tak ťažko zistíme, kde vlastne je tam e, odzrkadlený e, názor parlamentu. Viem, že máme času málo, pán predseda, ale ešte chcem predsa len niečo povedať, pretože to je veľmi dôležitá téma. Myslím si, že rada by mala e, o tejto veci s nami vážne hovoriť, pretože ja neakceptujem túto čierno perspektívu. Je tu oveľa vecej sivej zóny. Napríklad v Nemecku sa povedalo, v časopise Handelblatt e, vo vážnych novinách je napísané, že tieto údaje sú na nič. Ja vám ten článok môžem vám ukázať, mám ho tu so sebou. A pokiaľ federálny e, vyšetrovací orgán povie, že tie údaje sú na nič, tak e, chcem počuť aj iné názory. Pokiaľ ide o formu, tak myslím si, že rada by... No, predseda prerušil, pána Alvara, prepačte, E, prepačte, pán poslanec, ale teraz vystúpi pani Henis Plašer, ja som to nevšimol, vy ste spravodajkyňa, e, takže e, nech sa páči. Nebudem oficiálne opakovať to, čo povedal už môj kolega a naozaj niektoré pripomienky ho boli na mieste. Férové. Parlament naozaj požadoval, je požadovaný radov, aby dal svoj súhlas a my tak spravíme, pán predseda, na základe plnej znalosti dohody čo Ehm, tak má byť. Ale hovorilo sa o tom, že sú tam zabezpeky, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov. Je tam niekoľko takýchto zabezpečovacích doložiek, ale zdá sa, že právna ochrana je nedostačujúca, ako už povedal kolega eh, vo svojom vystúpení predo mnou. Takže tam je problém. Článok 16. Čo je obsahom predchádzajúcich návrhov? Zmizlo to. Čo tam sa stalo? Všetko sa to týka európskych údajov, údajov o európskych občanoch. Takže očakávame, tak ako bolo predtým povedané, že európske zabezpečenia budú uplatňované. Keď teraz prejdem e, k samotnej dohode a súvis s článkom 11.3, chcela by som naozaj vedieť, čo znamená e, zaručiť, aby boli nápravné prostriedky k dispozícii, pokiaľ ide o spojené, zákony Spojených štátov o zneužívaní osobných údajov a potom je tam celá rada aktov a legislatívy. Čo to znamená presne pre európskych občanov? potrebujem takéto vysvetlenie a tu na to pozastavím, preto určite mnoho mojich kolegov má podobné otázky alebo iné otázky. Ďakujem, pán Busutil. Yes, thank you, Mr. Chairman. Well, we've said... Eh, ďakujem, pán predseda. Povedali sme všetko, to, čo sa týka postupu, že sme není spokojní. Pokiaľ ide o podstatu tejto dohody, tak nebudem o nej diskutovať s kľudom, pokiaľ nebude nám poskytnutá dostatočná rada zo strany expertov k tej, tej téme, tej matérii som prekvapený, e, že predchádzajúci respektíve nie som prekvapený, že tí spomínali, že sú predrečníci, že sú tam veci, ktoré nie sú v súlade s EU legislatívou. Chcem, aby sme dostali takéto informácie a takúto radu čo najskôr, pretože to je jediný spôsob, ako tento výbor môže e, seriózne sa zapojiť do e, rokovania o podstate tejto dohody a aby sme sa vyhli tomu, že budeme prijímať nejaký predpojatý záver k tejto veci, áno alebo nie, bez toho, aby sme komplexne preskúmali tú podstatu. Ja e, nedokážem na základe informácií, ktoré mám poskytnuté, konať s istým komfortom. Oboznámil som sa s tým, e, s tým návrhom, s tou dohodou, ale podľa nás tento výbor by mal disponovať aj odbornou radou a to musí byť čo najskôr. Viem, že na budúci týždeň bude zverejnená a sprístupnená správa pre nás ale musím poukázať na to, že čas e, už skoro vypršal. V prípade, že táto inštitúcia má poskytnúť e, vážnu a jednoznačnú reakciu na otázku, ktorá je nám položená, predostrená, tak čo by sme mali zaručiť, minimum, čo by sme mali zaručiť, a to platí pre všetky inštitúcie, nielen pre tú našu, mali by sme vybaviť e, poslancov patričnými radami, patričnými informáciami na to, aby dokázali si sformovať informované rozhodnutie. Ďakujem, pán Lambert Áno, ospravedlňujem sa. Zabudla som na niečo. Jonathan Fall? Zaza znova ste hovorili o tej bezpečnostnej medzere. A ja toto nebudem schopná akceptovať, pretože na základe právnych nástrojov máme možnosti ako získať bankové informácie, ktoré sú nevyhnutné pre naštartovanie vyšetrovania. Čiže nepoužívajte prosím opätovne ten argument ako argument na to, aby ste nás presvedčili, že máme okamžite dať náš súhlas bez, nejakých, bez skladenia nejakých podmienok. Pán Lambernidis. Ďakujem. Jonathan, aká labutia pieseň pre teba to je. úžasná, e, zaujímavá, veľmi napínavá kariéra a teraz zrazu budeš musieť obhajovať e, Bružiera na konci, na sklonku. Ale veľa šťastia v ďalšej pozícii každopádne. Sudca Bružier predložil správu ani nie rok dozadu, nepamätám si presne, kedy bola táto uzavretá, uzavretá schôdza, ktorá sa týkala tejto témy. Som úžasnutý, že keď si vezme do úvahy fakt, že zriedkavo dostávame správy o aplikovaní PNR ustanovení zo strany Spojených štátov. Zrazu, počas obdobia menej ako roka, hovoríte o tom, že sa ho spýtali. Ja sa pýtam, kto sa ho, popor požiadal respektíve o to, aby vyprodukoval druhú správu. A ja toto hovorím, Jonathan, pretože úprimne to načasovanie je neuveriteľné. A zaváňa to istý, s tým vnímaním, že sa snažíme nejakým spôsobom byť nasmerovaní cez Bružerovú správu k tomu, aby sme e, k niečomu prikývli, e, pričom e, tá podstata je oveľa komplikovanejšia, aby sme mohli dokázať len tak prikývnuť. K tomu, kedy dal príkaz vypracovať druhú správu v období menej ako roka a prečo je predkladaná teraz, dovolte mi mimochodom pripomenúť, že vy ste povedali, že toto bude predložené 4. februára, ak sa nemýlim neviem, ale 4. február je štvrtok. ak sa to potom ocitne v nejakej e, záhadnej, záhadnej miestnosti v parlamente, e, nebude možné, aby sme sa to zhliadli, aby sme to pozreli, lebo všetci pôjdeme domov a potom sa stretneme na plenárke, kde budeme hlasovať o Swifte. Takže to jednoducho nie je dobré. Chcem no zopakovať to, čo povedala Žanin predtým. Čo ak e, tento parlament povie nie tejto dohode? Prečo naozaj je tam takáto bezpečnostná medzera, podľa vás? po druhé, článok 3 dohody nespomína SWIFT, spomína subjekty, ktoré sú spoločne menované so stranami, e, mluvnými stranami. Znamená to, že zamýšľate viacej subjektov ako SWIFT samotný, ktoré by sa spadali pod toto, pod tento režim, alebo aby ste to povedali do protokolu, do zápisu. A ďalej obdobia uchovávania údajov. Článok 5M hovorí o tom, že informácie, ktoré sú získané, informácie získané z poskytovaných údajov budú predmetom obdobia e, zachovania, ktorá sa týka úradov e, patričného štátu. Pokiaľ sa nemýlim, tak 90 rokov je takáto doba v Spojených štátoch a pri úradoch to platí pre niektoré údaje. Znamená to, že v prípade takto extrahovaných údajov e, tie obdobia, ktoré budú aplikované, budú spojené štá- e, obdobia Spojených štátov, ktoré by vyústili do takýchto odborných astronomických čísel. E, TFTP sa rovná SWIFT a sa rovná aj iné možné veci, ktoré boli spomínané. Ale to, tá dočasná dohoda je už uplatňovaná a videli ste v prípade, že ten list, ktorý bol smerovaný na predsedu parlamentu a v prípade, že je to provizorná dohoda, že tá bude predmetom súhlasu parlamentu, ako náhle sa oboznámi s obsahom a s potrebnými vecami. Sme v krízovej situácii, musíme to riešiť eh, v rámci minút, alebo dní, alebo keď sa pozerám teda na zmluva na iné časti tejto dohody, tak určite je to situácia, kedy bude môcť takáto dohoda dostať zelenú bez toho, aby parlament mal svoje slovo, ale to každopádne opravňuje parlament na to, aby mohol sa týmto zaoberať hodným spôsobom, pričom by využil aj e, radu expertov a mali by sme využiť našu možnosť a nebyť takýmto nejakým spôsobom e, hnaný do takéto situácie. Mesiac na preklad, e, to je úplne argument, ktorý neberiem my nemôžeme byť takýmto spôsobom pohadzovaní, e, musíme sa tým zaoberať veľmi pozorne. Určite je možné, že budeme pozitívne e, sa na to pozerať, ako sa s tým oboznámime, ale tá provizorná dohoda tá je už e, aplikovaná, s tým možno nespravíme, ale každopádne v ďalšom procese musíme byť silnejšie prítomní. Ďakujem, pán Albrecht. Áno, ďakujem. Myslím si, že tá správa ohľadom novej správe pána, respektíve tá nová správa práve pána Blužiera, to je len ďalšia časť tej mozaiky a to mi len potvrdzuje vlastne, prečo rada konala tak, ako konala minulý týždeň. Máme aj niekoľko dní na to, aby sme si prečítali túto správu, respektíve jeden deň. A ja nemám žiadnu dôveru smerom k rade, pokiaľ ide o jej kroky e, v súvislosti so SWIFTom a už vôbec takisto nedôverujem ani sudcovi Bružerovi a ja sa čudujem, prečo predtým neprebehla diskusia v tejto veci. Ja som sa oboznámil so správou sudcu Bružiera a mne sa nezdalo, že bola objektívna vo všetkých súčastiach, že bola podložená faktami. A problém, ktorý ja mám, hovoril o tom predtým kolega Alfaro, jeden z prípadov, ktorý sudca Ružier uvádzal ako príklad, prečo je svoj dôležitý a môžem to povedať, eh, lebo to bolo v médiách a bol to prípad Saverland v Nemecku, kde samotný prokurátor uviedol, že nebolo nevyhnutné opierať sa o údaje zo SWIFT. Tým pádom moja dôvera v celú vec eh, zmizla. A problém je, nemám už žiadne ďalšie informácie o eh, potrebe údajov SWIFT a o údajoch, ktoré pochádzajú z programu eh, boja proti teroristom. V takejto situácii podľa mňa nie sme schopní rozhodnúť o tomto opatrení. A ako sa pokúšal dnes vyjadriť aj španielský minister, my jednoducho len predlžujeme existujúcu dohodu a vnímam to tak, eh, že rada sa snaží ťahať parlament za nos. Ďakujem, pán Tavares. Of course we get here to a Áno, samozrejme, tu sa dostávame do diskusie, ktorá je už úplne e, znečistená, tak povediac, e, inštitucionálnymi problémami a nebuďme tu eufemisticky, nepožívame zjemnenia. Nie je to problém komunikácie, je to úplne neakceptovateľná a ponižujúci spôsob, akým sa pristupuje e, k parlamentu. A takto nemôžeme byť s nami zaobchádzané. My sme opakovane požiadali o to, aby sa to riešilo v rámci obdobia Lisabonu, v rámci obdobia spolurozhodovania a táto požiadavka bola znesená viackrát. Je tu veľa slabých stránok tejto dohody, ale ja sa budem sústrediť na tri silné stránky, ktoré opäť a opäť sú spomínané, keď hovoríme o Swifte. Poprvé, je to provizorná dohoda. Nie, nie je to pravda. Nie je to úplne dočasná provizorná dohoda. Tie údaje sú aspoň 5 rokov uchovávané pre následné, povedzme, administratívy Spojených štátov, ktoré nemusia e, opatrne a obozretne nakladať s európskymi údajmi. Vznikajú tu inštitucionálne praktiky, ktoré zostávajú a ktoré vedú k takému rozdeleniu moci, ktorá, ktorá nebude vhodná, keď budeme hovoriť o definitívnej dohode, o negociovaní definitívnej dohody, lebo už budú nastavené nejakým spôsobom tie, tie právomoci. Bude oveľa náročnejšie potom e, diskutovať s americkou administratívou, keď budú takéto praxe už aplikované a uplatňované. Bude tu takisto bezpečnostná medzera. Jenin sa o tom už zmienila a vždy je nejaký justičný alebo teda súdny spôsob, ako si vyžiadať e, informácie finančného druhu, boj proti terorizmu, ten neprestane e, v prípade, že nebudeme mať e, takúto e, dohodu. Po tretie, správa Bružier, naozaj sa mi nepáči aj spôsob, akým sa z nej cituje. Je to tajná správa, dôverná a ľudia z nej citujú tak, ako keby to bol dôkaz toho, že SWIFT je nevyhnutný na to, aby sme mohli dolapiť kopu teroristov. Ja som si prečítal tú správu. Ja nechcem citovať tajné dôverné časti, ale dokonca iní úradníci, iní predstaviteľa povedali, že tie zároky, ktoré tam máme a ktoré sa týkajú dobrého používania zo strany Američanov, že to e, sú zároky na základe dobrej viery e, že sú tam není žiadne empirické dôkazy a není sú ani poskytované empirické dôkazy o tom, že tieto údaje budú nakladané dobrým spôsobom. Ľudia hovoria, dobre, bolo to potrebné v prípade Bali, ale je to veľmi taká e, frivolná správa, taká ľubovoľná. A teraz je tu druhá správa, a očakávate od nej, že dokáže tie dve, dva body, ktoré nedokázala potvrdiť už prvá správa. Čiže je tam veľa slabých vecí, slabých stránok. Ja som... Nie, naozaj je to dôležité, pán predseda. Čakali sme na to dlhý čas. Samozrejme, je to dôležité. Ja som za to, aby sme vyšetrovali terorizmus a teroristov, ale tu riešime eh, informácie 99% eh, občanov, európskych občanov a podnikov, ktorí nie sú teroristami. Je to rozumné? Viem, že komisárka Vivian Redding nám poskytla istý náčrt, istý, istý, istú predstavu o tom, ako by chcela postupovať pri rokovaní tejto veci a zdá sa to byť viac menej dobrý spôsob, ako k tomu pristupovať. Mohli by sme mať lepšiu dohodu a to, keď, parlament, keď to parlament sa zamietne, tak tým pádom spraví láskavosť všetkým, ktorí sú do tohto zapojení. Predpokladám, že, kolegovia, že to, že sa tu snažím vyriešiť aj čas rečnícky, že to nesúvisí s dôležitosťou témy, alebo že by som nejak snažil znížiť dôležitosť eh, témy. Súvisí to s našim programom bohatým a súvisí to aj s tlmočníkmi. Vôbec to nesúvisí so znižovaním dôležitosti tejto témy prejednávanej. Samozrejme je dôležitá. Pán Výber. Myslím, že ako Európsky parlament eh, sa naozaj ďalej zosmiešňujeme, sa zosmiešníme, ak v nadchádzajúcich eh, týždňoch budeme stále sa dotýkať len procedurálnych otázok. A nakoniec, čo bude podstatné, bude fakt, že my ako Európsky parlament sme miestom, kde sa rozhoduje. My sme do toho zapojení a preto musíme konečne sa dostať k vážnej, serióznej debate. Nemôžeme sa stále stiažovať na to, akým spôsobom k nám pristupuje rada. Musíme zaručiť vážnu a serióznu debatu a položiť tie podstatné otázky. Pokiaľ ide o serióznu debatu, tak chcem e, spomenúť zo strany ľudovcov, že chceme v rámci diskusie e, hovoriť aj so Spojenými štátmi, že táto diskusia je dôležitá z pohľadu boja proti terorizmu a stredobodom musia byť e, všetky tie vyjadrenia, ktoré zaznievajú v tejto súvislosti. Keď chceme postúpiť ďalej, mám dve centrálne otázky. Prvá otázka sa týka bezpečnostnej medzery. Keby ste nám mohli objasniť, ako vyzerá tá bezpečnostná medzera pretože aj v súčasnosti bez dohovoru o Swifte od januára 2010 už e, úrady spolupracujú. Ako by to bolo, keby nedošla do, ne, ne, nevstúpila do platnosti táto dohoda, e, pozastavila by sa komunikácia, ako teda vyzerá tá bezpečnostná medzera. A druhá ústredná otázka je, keď hovoríme o dlhodobom dohovore, dlhodobej dohode, ktorá má byť vyrokovaná v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch. Domnievate sa, ako vy, ktorí ste vyjednávali v posledné mesiaci, keď, po, mesiace, keď povieme áno, dočasnej dohode, že či potom vôbec budeme mať nejakú šancu eh, dosiahnuť nejaké zlepšenia pre európskych občanov občianky eh, v rámci dlhodobého nastavenia, alebo nepovedia potom Američania, vy ste už odobrili ten súčasný stav a potom nie sú vôbec možné ďalšie zlepšenia. Ako môžeme v rámci dlhodobej dohody dosiahnuť ešte viac eh, práv pre európskych občanov? Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem. Pani Entveld. E, ďakujem, pán predseda. Súhlasím s väčšinou z toho, čo bolo povedané pánom Weberom, ale nie so všetkým. Toto nie je o postupoch, toto nie je o procedúrach, toto nie je byrokratická rozpráva, toto je principiálne. Tu ide o demokratický dozor, demokratickú kontrolu. Európsky parlament môže uplatniť svoje plné právomoci demokratického dohľadu v prípade, že, sú mu poskytnutý, že mu poskytnutý prístup ku všetkým informáciám. A tu sú dve veci, ktoré chcem počiarknúť. Poprvé, potrebujeme prístup k stanovisku právnej služby rady. To je nevyhnutný prvok pri e, rokovaniach a analýzach Európskeho parlamentu. V prípade, že nám nebude poskytnutý takýto prístup, tak nebudem môcť ja plne podľa mňa uplatniť moju právomoc dohľadu, dozoru. Pokiaľ ide o druhý bod, e, správa pána Vružiera, som úplne zmetená. Hovoríme o tom od minulého júla a ani raz nám nebolo spomenuté, že takáto správa sa pripravuje, že je vypracovávaná. Je to naozaj veľmi prekvapivé pre mňa a fakt, že Rada aj komisia boli ticho v tejto záležitosti. A nakoniec filozofická pripomienka, ak mi dovolíte. Európa je konštrukcia sui generis e, sama, sama o sebe, ale musím povedať, e, že sú tu isté paralely e, s národnou politikou a v prípade, keď národná vláda zlyhá alebo dokonca odmietne informovať a zapojiť svoj národný parlament, takýmto spôsobom, tak potom by bola rozpustená. A to je podľa mňa neakceptovateľné, teda vláda. Ďakujem, pán Štraser. Áno, len krátko a e, vyslovne by som e, chcel e, vylúčiť pána generálneho rejiteľa a jeho spolupracovníkov z mojich kritických poznámok, pretože tu ide o principiálnu politickú záležitosť. Pokiaľ ide o postup, tak len jedno. Predseda parlamentu v liste požiadal Radu a komisiu o to, aby zaručili postup, ktorý umožní parlamentu seriózne a podrobné preskúmanie záležitosti. Je úplne nepochopiteľné, že takýto plne legitim, takúto plne legitímnu žiadosť e, nie, takáto plne legitímna žiadosť nie je reflektovaná. Nie je to poskytnuté, tento, tento prístup parlamentu. Po druhé, pokiaľ ide o bezpečnostnú medzeru, v prípade, že by mala existovať takáto bezpečnostná medzera, tak e, máme ju práve teraz, a síce od 1. januára do 31. januára každopádne. Chcem vám povedať, že v prípade, že by mala byť nejaká takáto medzera, tak ju máme a zdá sa, že to funguje. Kde teda je problém? Po tretie, k obsahu. My, poslanci výboru, nie sme si istí, či máme e, ten celý plný text, o ktorý ide. Najskôr by sme chceli radi vedieť, či máme k dispozícii plný text, či máme všetky prílohy, či máme všetky nejaké sprievodné poznámky, či máme všetko, čo bolo uzavreté e, správnou relevantnosťou, či to máme k dispozícii, či to môžeme do toho nahliadnúť. A tam sa rozchádzajú vyjadrenia. Parlament má na to nárok, v prípade, že má spolu rozhodovať, aby teda mal informácie, ktoré dajú možnosť mu spolu rozhodnúť. Po druhé, môj, e, na základe čoho sa ja rozhodujem o tom, či pristúpiť alebo nepristúpiť k takejto dohode, je práve e, uznesenie, ktoré bolo prijaté parlamentom v strede septembra. To je tá, toto meritko. Po tretie, všetko, čo počúvame na neformálnej, e, na neformálnej úrovni, je, že aj tá verejná diskusia E, vlastne sa nesie v znamení niektorých nedobrých negatívnych javov, e, ktoré, e, ktoré, teda, ktoré sa objavili, ktoré poznáme celú diskusiu. aby som bol rád, keby tieto negatívne javy odpadli. Ďakujem. Informovali nás, že tlmočníci poskytli, sa rozhodli poskytnúť výboru LIBE dodatočných 10 minút, aby sme dokázali zvládnuť náš výbor tak vás, apelujem na vás, aby ste naozaj dobre využili tento dodatočne poskytnutý čas. Bude tu pán Utereli, Utereli 5 minút a on zosumarizuje ten písomný právne, písomné právne stanovisko, ktoré bolo rozdané všetkým členom výboru LIBE. Je to technické stanovisko, je to právna sú to právne informácie, ktoré boli požadované v súvislosti s viacerými poznámkami, ktoré zazneli. Budeme počuť pána Butareliho a nakoniec vystupí Jonathan Fall eh, v mene komisie pán Butareli. Thank you, Mr. Ďakujem pekne, pán predseda. Okrem istých eh, procesných otázok, ktorým sa tu nevenujem, viaceré pripomienky, ktoré dnes zazneli, sa týkajú súkromia, ochrany, ochrany osobných údajov a bezpečnosti. Viem, že to sú témy, e, ktoré e, sú vnímané ako veľmi citlivé na tomto výbore a chcem vám povedať, že všetky tieto témy, aj ďalšie témy, e, veľmi pozorne sú analyzované v tom dokumente, ktorý ste pred pár dňami dostali, ktorý vychádza zo záveru, ktorý je stručný a jednoznačný podľa nás dôkazy, ktoré sme dostali my aj EDPS, ehm, nedokazujú dostatočne ehm, že by takéto intruzívne z hľadiska súkromia, takáto intruzívna dohoda mala existovať, ktorá do veľkej miery už sa aj prekrýva s existujúcimi nástrojmi medzinárodnými a európskymi v tejto oblasti. Okrem toho niektoré e, prvky tejto dohody nie sú definované tak jednoznačným spôsobom, aby sa e, pre Európanov dopredu dalo povedať e, vlastne, aby vedeli presne, aké údaje budú USA poskytované. Niektoré otázky sú vecného charakteru a niektoré by sa možno mohli vyriešiť tým, že sa vylepší systém, prípadne aj v súvislosti e, s možným dlhodobým, možnou dlhodobou dohodou. Ale tých bodov je dosť veľa. Zistíte, že možno až 16 takýchto hlavných bodov tam je. A e, tie napríklad porovnávajú tento nástroj s inými nástrojmi Európskej únie, ktoré nie sú tak intruzívne voči súkromiu a ktoré napríklad e, bojovali proti zneužívaniu finančného systému na e, praní peniazí na financovanie terorizmu. My si myslíme, že potreba dokázať konkrétnu pridanú hodnotu existuje a myslíme si takisto, že hlavne e, tu nie je žiaden moment, ktorý by prepájal E, spracúvanie údajov a USA. E, Kontrolór je e, vytvorený v Európe, databázy sú tiež v Európe a presun údajov do USA sa netýkajú žiadnych konkrétnych finančných transakcií na celom svete. V tomto dokumente sa snažíme zdôrazniť bod obmedzenia účelu a kvality údajov. Zdôrazňujeme tam niektoré problémy, ktoré sa týkajú uplatňovania článku 4 e, dočasnej dohody v prepojení s článkom 8 e, dohody o vzájomnej pomoci z USA plus aj s potrebou lepšie e, vyjasniť potreby ďalšieho, ďalšieho dotočného dohľadu. Zdôrazňujeme tú komplikovanú interpretáciu článku 4.8 dohody, to je možnosť e, toho, aby dochádzalo v občasnom v niektorých prípadoch k tzv. E, bulk transferu a potom e, hovoríme, že definícia účelu je širšia v článku 2 ako v článku 1. E, Mm, rozhodnutie 2002-475 o boji proti terorizmu. Takisto tu hovoríme o skladovaní neštrukturovaných údajov, ukladaní teda na 5 rokov, čo je otázka, ktorú nemáme odôvodnenú, teda že takéto obdobie by bolo e, primerané. E, v prípade zničenia, zničených údajov My by sme chceli e, povzbudiť, aby sme lepšie vyjasnili vzdielanie e, týchto údajov s ďalšími národnými orgánmi, ako aj s tretími krajinami. Pokiaľ ide o bod 11, e, to je bod, ktorý zdôrazňoval spravodajca. Tam vidíme aspoň tri problémy pri implementácii odseku 1 tohto článku. Keďže tento eh, bod 11.1 obmedzuje verifikáciu toho, či práva v oblasti ochrany osobných údajov boli využité a či teda sú rovnaké pre občanov EÚ ako eh, záruky pre občanov USA. To je ustanovenie takisto umožňuje možné reštrikcie možnosti orgánov ochrany osobných údajov, aby vykonávať túto verifikáciu s ustanovením, ktoré ne, nemá precedens, za ktorú logiku, ktorého logiku sa ťažko dá eh, poro, sa dá ťažko porozumieť potom. Viaceré práva subjektov údajov, ako napríklad právo na eh, opravu informácií alebo právo na eh, nápravu poskytnú, teda vzniknutej škody. Podľa nás tieto nie sú tam jednoznačným spôsobom napísané, nadefinované tak, aby bolo jasne e, zadefinované, akým spôsobom sa môžu vymáhať. Pokiaľ ide o počet e, zastupcov, ktorí sú tam e, vlastne začlenení, tam ešte potrebujeme vyjasnenie toho počtu, tam to ešte nie je jasne povedané, to isté právny základ, prečo je tam odkaz na článok 16 e, vyškrtnutý a preto by sme e, chceli poprosiť aj o koherentnosť s inými dohodami, ktoré sú spomenuté aj vo vašom dokumente, napríklad PNR, a sme schopní alebo pripravení ďalej e, hovoriť o týchto vážnych výhradách, ktoré máme. Ďakujem pekne, pán Butareli, za vaše informácie, ktoré ste nám teraz predložili. Teraz pán Fol, nech sa páči. Thank you. Um, first of all, I'm sorry to disappoint. Ďakujem pekne pána Lambridini, sa Možno sklamujem, ale ja som tu, možno nie na tomto výbore naposledy, neviem, kedy budem robiť asi niečo iné, možno, že nie, možno nie je zajtra, takže nie som tu možno naposledy. Hm? Začnem od konca. A chcel by som e, sa vedieť k tomu, čo povedal pán Weber aj ostatní, či bude ďalšia dohoda v budúcnosti lepšia. Áno, dúfam, že bude. Musíme tieto, e, túto dohodu kontinuity, túto dočasnú dohodu musíme nahradiť dlhodobou dohodou, ktorá už spada pod e, Lisabonskú zmluvu. O tej e, bude rokovať komisia s plnou podporou parlamentu, aspoň dúfam, a vyplynie z toho dohoda, ktorú rada a parlament spoločne potom dúfam schvália. Samozrejme, ľahké to nebude, E, tí, ktorí sme boli zaangažovaní do rakovaní z USA koncom minulého roka, myslím teraz práve na všetkých kolegov, najmä vedia, že to jednoduché nie je, ale urobíme to a podobne ako ste e, vy e, povedali, všetko to, čo ste vypovedali, čo povedal pán Butar, aj to všetko sa zohľadní. E, ja si myslím, že to už asi nebudem ja, ale niekto, nejaký môj nástupca, dohodne lepšiu dohodu aj zo strany komisie a potom e, z rada a parlament dúfajme ju schvália. Ale dnes je situácia ešte iná. Dnes tu hovoríme o tom e, o tej dohode z 30. či 31. novembra, o tej dohode <laughs> o kontinuite, o ktorej, e, o ktorej vlastne vlastne ktorá majú dať istú kontinuitu na 9 mesiacov a počas tých 9 mesiacov už my začneme pripravovať novú dohodu. Teraz, keď sa vrátime tým kontroverzným témam, ktoré tu zazneli, neviem, či mám na to veľa času, ale pokúsim sa, pokúsim sa ich e, prebrať. Takže začnem s tým, čo povedal pán Alvaro. Nie, my nesúhlasíme. Rada nesúhlasí s tým, že e, táto dohoda nie je v súlade s európskym právom. Keby nebola v súlade s európskym právom, tak e, rada predsa takú zmluvu nepodpíše a v žiadnom prípade e, vám ju nepredloží na, na schválenie. Je to samozrejme otázka odlišných právnych názorov, ale uistujem vás, že keďže rada nebola, nebola teda komisia nebola proti tomu, že rada E, to schválila, tým pádom komisia si myslela, že je to asi v súlade so všetkými e, príslušnými predpismi aj európskeho práva, aj s chartou e, základných práv, aj s dohovorom o základných, pardon, ľudských právach, pretože v opačnom prípade by sme to nikdy takto nespravili. Možno, že váš názor na to je iný, ale ja vás uistujem na 100%, komisia nikdy neschvaluje nič, a dúfam, že ani rada nie, nič také, čo by nebolo podľa nás v súlade s európskym právom a konkrétne e, s chartou e, základných práv. Článok 16 to spomenuli e, viacerí. Dúfam, že to e, môžem e, veľmi rýchlo vyriešiť. Rozmýšľali sme nad tým, prebrali sme to s právnikmi, hovorili sme o celej tej téme právneho základu. Vieme, že to je zložité z tohto hľadiska. V tomto prípade vieme, že tu je um, parlament versus rada v prípade PNR. Tam sme si povedali, že v prípade vymáhania práva účelom poskytovania informácií je bezpečnosť, ehm, boj proti terorizmu, svojho času to bol eh, tretí eh, pilier. Teraz už e, sa situácia zmenila a naši právnici si mysleli, a myslím, že to bolo správne, že primeraný právny základ sa dá, jesť, sa dá nájsť e, v ustanoveniach e, zmluvy, Lisabonskej zmluvy o vnútra spravodlivosti. Konkrétne článok 16, tam sa hovorí o špecifickej legislatíve o ochrane osobných údajov a to bude ten správny článok svojho času e, pre ochranu, osobnú, ochranu osobných údajov. Ako vám povedala pani Reding, to bude jeden z dôležitých e, prírodných projektov v blízkej budúcnosti. Takže to bolo stanovisko našich právnikov, takisto aj stanovisko rady a práve preto, aj keď z hľadiska politického to nie je až veľmi až také dôležité, ale myslím si, že preto práve právny základ článku 16 tam zahrnutý nebol. Ďalšia otázka, bezpečnostná medzera. Niektorí povedali kolegovia, že treba k tomu nejaké názory odborníkov, to už je otázka pre vás, akým spôsobom vy chcete naložiť e, e, s, názormi, e, s názormi odborníkov. Ja keď hovorím o bezpečnostnej medzere, myslím na toto. Vlastne celá táto otázka vychádza z toho, že program sledovania teroristických financí je pre bezpečnosť užitočný a možno v niektorých prípadoch dokonca nevyhnutný pre bezpečnosť. A pokiaľ je to tak, vy môžete s tým samozrejme nesúhlasiť, ale, nesúhlasiť, ale z tohto vlastne všetci vychádzame, teda my vychádzame. A pokiaľ je to tak, tak e, by nemalo dochádzať k takému obdobiu, kedy tieto údaje nie sú e, poskytované. Čo to teraz stane, pokiaľ parlament e, to odmietne? Pokiaľ to parlament odmietne, predpokladám, že rada na základe rozhodnutia parlamentu povie Spojeným štátom, že dohoda už e, neplatí, je, že nevstúpi do platnosti. Aj Senát e, USA to niekedy e, robí, takže Američania by nemali s tým byť nejako veľmi, tým nejako veľmi prekvapení. Napríklad Liga národov svojho času takto bola vetovaná zo strany Senátu, takže v tom prípade by to, by to vlastne nebolo. Čo to znamená v praxi? Teraz si to môžeme domyslieť, ale viem si predstaviť, že by v tom prípade Spojené štáty, keďže oni veria rovnako ako ja verím, že ide o dôležitý nástroj pre eh, našu bezpečnosť, budú naďalej tieto informácie hľadať. Takže oni by využili bežné mechanizmy vzájomnej právnej e, e, pomoci, e, možnosti predvolania, ktoré sa, mm, sú uvedené v americkej legislatívy, aby získali informácie e, zo SWIFTu a poviem vám prečo. E, SWIFT ho spomínam, aj keď v dohode spomenuté nie je a nie je to niečo zlomyselné, to vám môžem slúbiť. Čiže oni by využívali tieto právomoci predvolávania, ktoré by chceli e, ktoré by chceli vlastne využiť v tom členskom štáte, ktorý s tým najviac súvisí, ktorý nie je veľmi vzdialený, stane to. A to by potom platilo pre orgány týchto členských štátov. Ale čo by už neplatilo, sú tieto konkrétne ustanovenia pre ochranu osobných údajov, ktoré Spojené štáty akceptovali, že ich budú vo svojej krajine akceptovať, že ich budú e, uplatňovať v rámci svojej jurisdikcie. To už by potom stade vypadlo. Všetky tie ustanovenia, ktoré sme do tej dohody e, dali na dané obdobie, tie by už tam neboli. Tie by stade mm, odpadli. E, a tým pádom preto by došlo e, k takéto medzere hľadiska bezpečnosti, respektíve hľadiska ochrany osobných údajov, ale nebudete mať tam tú celú kompletnú ochranu, e, ktorú tá dohoda poskytuje pre akúkoľvek, e, pre akúkoľvek obdobie. Prečo tam SWIFT nespomína? Preto, lebo SWIFT si tam nežela byť spomenutý. SWIFT nemá rád tú publicitu, ktorú toto všetko vlastne predstavuje a preto e, uprednostnil SWIFT a my sme s tým súhlasili aj Američania, aby sme ich tam neuverejnili špecificky, aby sme tam napísali nejaké organizácie. Ale nie je to zámerom nikoho a pokiaľ som si vedomý, rozšíri to na iné orgány. SWIFT, ako vieme, v princípe dominuje tomuto trhu značným spôsobom a, a robí tak aj veľmi dobre. Veľmi účinne. Nemôžem sa vyjadriť ku všetkým tým procedurálnym otázkam, k trvaniu prekladu. E, viem z mojej bežnej, fungovania z mojej bežnej práce, ako viete určite aj vy, že ten preklady trvajú niekedy dlhšie, je to komplikované. Naozaj vyžaduje si to veľké úsilie zo strany kolegov, ktorí sú tým poverení. Nie je to žiadna konšpirácia, nikto sa nechystá niekoho potupiť e, je to naozaj delikátna inštitucionálna záležitosť medzi troma najvýznamnejšími inštitúciami Európskej únie. Samozrejme, každý chápe, e, že toto prichádza vo veľmi delikátnom čase, Lisabon tam a Lisabon tu. Takisto je to veľmi dôležité z pohľadu transatlantických vzťahov, čiže zdá sa mi, že by sme sa mali naozaj všetci pousilovať. Určite nepatrím k politikom, reaguje pán Fall na pripomienku spojená. Ja určite som sa nevystavil lektorátu ako vysera, ale nič to jedno. Ale myslím si, že je, máme to všetci ako povinnosť, máme to ako povinnosť v našich príslušných funkciách snažiť sa nájsť vhodný postup bez toho, aby sme vytvárali či už e, domácu, respektíve medzinárodnú krízu. pokiaľ ide o sudcu Brugera, ten má dvoročnú zmluvu, aby vypracoval dve správy. To bolo dobre známe v parlamentu, tento fakt. Zmluva vyprší v apríli, myslím, tohto roku. Takže je úplne prirodzené, že je čas a že nikto nejakým spôsobom úmyselne to nejakým nehamoval, neblokoval. A je úplne prirodzené v tomto čase, že on pristupuje k druhému kolu vyšetrovania a že vypracováva na základe toho druhú správu. A naozaj dúfame, že vám sa bude zdať užitočná v tom patričnom čase, tak aby ste sa vy mohli zaoberať práve otázkou súhlasu vášho k dohode, pre dohodu a takisto aj zaoberanie sa zo vašej strany nad definitívnou dohodou, ktorá bude vyrokovaná neskôr, neskôršej fáze. Snažil som sa byť relatívne stručný. Určite mnohí z vás sú frustrovaní, pretože som nezodpovedal niektoré veci. Ale toto je naozaj veľmi poctivo zostavená a vyrokovaná dohoda následne po vašom uznesení z minulého roku, kde sú zohľadnené tie body, ktoré ste vy vzniesli a je názor, názor rady je taký, ktorý zároveň zdieľa aj komisia, lebo ináč by sme ho nepodporili, že je to v súlade, sú dohoda aj v súlade s európskou legislatívou a že je naozaj je tam vysoký štandard, pokiaľ ide o dodržiavanie základných práv, ľudských práv. A bude to tak aj na budúce, pokúsme sa o to. Teraz e, máme lepšie predpoklady inštitucionálne na to, aby sme to dosiahli, ale v tom medzičase provizorné uplatňovanie dohody e, bolo posúdené ako dôležitá záležitosť, ako dôležitá vec e, oboma stranami a podľa nás by to tak malo byť a preto by to malo byť uplatňované. Ďakujem pekne, ďakujem za úsilovnú prácu vašu. Pán Butarelli ešte stále chce dodatočne pol minúta. Plne súhlasím, že pokiaľ nebude e, pokiaľ Európsky parlament to neschváli, tak tie ustanovenia, ktoré súvisia e, s ochranou osobných údajov a predovšetkým tie záruky alebo zábezpeky, tie by mohli potom zmiznúť. Ako ste povedali, akákoľvek e, prenos, prenos informácií na národnej úrovni by mal byť každopádne pokrytý a upravený pravidlami o ochrane osobných údajov na národnej úrovni. A to by v istých prípadoch, v istých prípadoch by mohli byť oveľa silnejšie, striktnejšie, prísnejšie ako tie, o ktorých sa v tejto chvíli bavíme. Takže sú tam naozaj rozličné prvky toho vyhodnotenia. Ďakujem pekne. Ďakujem. Už sme nad našim časovým limitom. Bolo to veľa práce. E, ďakujem pekne, že ste pomohli. Ďakujem.